Good afternoon. Príjemné popoludnie. Vraciame sa k programu. Nasleduje ako jeden z najvýznamnejších bodov výmena názoru s pánom komisárom Hánom ako prvý bod dnešné popoludnie. Poprvýkrát vás týmto vítam vo výbore pre rozpočet, odkedy ste sa ujali tohto portfólia pre rozpočet ako komisár k 1. decembru minulého roka. Je to samozrejme e, veľmi významné portfólio komisii, vzhľadom na to, že viacročný finančný rámec e, sa teraz vyrokováva a, a mal by to byť základný kameň hlavných strategických víziev a návrhov, ktoré predkladá predsednička komisie von der Leyen na našom vypočutí v októbri. Pán Hán, ste sa vyjadrili veľmi jasne, že podľa vás čokoľvek, čo bude pod úrovňou návrhu komisie vo VFR, poškodí naše ambície. Citujem a opäť citujem, že to ohrozí schopnosť únie plniť výsledky. Tiež ste vyslovili názor, že ak sa e, príjme dohoda, že teda respektíve dohoda o vlastných zdrojoch e, je reálna. Aspoň v tom čase tam vám to tak zdalo. Veľmi sa tešíme na to, čo nám k tomu poviete, aj k všetkým iným témam dnes. Odtedy komisia odhalila svoj nový ekologický dohovor, vrátanie investičného plánu a, pre, a tiež mechanizmu spravili transformácie, jeho financovanie a tiež prepojenie s aktuálnymi rokovaniami o viacročnom finančnom rámci. To samozrejme e, veľmi zaujíma poslancov vo výbore pre rozpočet. Jedno z vašich poslaní tento rok bude aj dohliadať nad plnením rozpočtu e, posledného rozpočtu v tomto viacročnom finančnom rámci a tiež návrh rozpočtu na rok 2021. A v tomto kontexte bude čoraz naliehavejšie zaistiť zálohový plán v prípade, že sa neschváli včas viacročný finančný rámec, keďže rada už uh, eh, získala to značné meškanie v posledných dvoch rokoch. Dáme najskôr pánu komisárovi slovo Poprosíme ho maximálne nejakých 10 minút na úvod, potom dostanú slovo koordinátori. <laughs> One day maybe. Z ktorých možno jedného dňa budú aj veľvyslanci. Navrhol by som, aby sme to zoskupili do 5 minút. Teda každý rečník dostane 5 minút e, na položenie otázky a na odpoveď od komisára. Potom po koordinátoroch bude priestor pre otázky od ostatných poslancov. Samozrejme, dostanú prednosť spravodajcovia k VFR a tiež k rozpočtu na 2021. Ale aby sme to stihli, tu tie bloky budú trojminútové. Nech sa páči, pán Hán, toľko na úvod do mňa, máte slovo vy. Ďakujem, pán predseda. Pripomenuli ste mi, že oficiálne to je moje prvé vystúpenie tu vo výbore. Mnohí z vás však sa stretávame preto mi to ani tak nepripadá, ale dokazuje to, že už vlastne máme rozvinuté dosť dobré pracovné vzťahy. Možno ani nevyužijem plne tých prvých 10 minút. Myslím, že viac menej sa už o týchto témach dostatočne diskutuje. Nejdem sa odkladať od toho, čo ste by e, teraz uviedli na úvod, pán predseda, z môjho vypočutia. Naďalej to platí ja, aj môj predchodca, aj predchádzajúca komisia celá sme si pozorne premysleli, čo potrebujeme, aké politické ciele si musí komisia vytýčiť, vychádzajúc z rozhodnutia eh, parlamentu a rady. A preto aj vzhľadom na Brexit sme dospeli k návrhu, ktorý nevznikol len tak z vzduchoprázdna a ktorý naďalej eh, sa chystáme obhájiť Celá táto téma už nadobudla značnú dynamiku. Našťastie parlament, a za to sa chcem poďakovať, vždy sa v tomto veľmi angažoval aj v prijímaní rozhodnutí už predchádzajúci parlament a teraz súčasný parlament to ďalej potvrdzuje. A na adresu rady môžem len apelovať konkrétne na predsedu rady e, pána Mišela, aby sa pracovalo na silnom mandáte. E, prebiehajú už intenzívne kontakty s členskými štátmi. Ja a ako akýsi medzičlánok e, som súčasťou týchto kontaktov. Tiež cestujem do krajín priamo, najmä do tých, ktoré majú dosť vyhranený názor, buď jedným alebo druhým smerom. Aj tento týždeň napríklad sa chystám vycestovať do Štokholmu. Ako som už spomenul, je dôležité, aby ciele, ktoré sme si stanovili, sme splnili vo všetkých kontaktoch s členskými štátmi. Nejako nezastieram, že Európsky parlament má k tomu jasne už e, schválený e, názor. Tu vo výpore pre rozpočet e, sú mnohí poslanci, ktorí sú skúsení aj z minulých rokov, z minulých rokovaní. To sa týka nielen témy vlastných zdrojov, ale flexibility a tiež z minulých eh, rokovacích eh, kôl vieme, že rada nie vždy celkom eh, brala seriózne tieto veci, ale teraz sa na to kladie o mnoho väčší dôraz, tak aby naozaj bolo možné dosiahnuť reálne pokroky. Myslím, že je dôležité, aby v tých členských štátoch, ktoré sa k tomu stávajú dosť dráhavo, aby sa apelovalo na to, že vlastné zdroje, aj keď niektorí by si to želali, to neznamená, že rozpočet bude pozostávať iba z vlastných zdrojov. Zrejme my všetci a ani tí mladší to zrejme nezažijeme už v našom živote. Ide skôr o to, aby sme sa posunuli dosť výrazne týmto smerom, teda k vlastným zdrojom, ale nie iba výlučne. Od decembra už je k dispozícii eh, výsledok rokovaní z fínskeho predsedníctva. Viete, že ten rozpočet na 7 rokov eh, obnáša eh, miliardové sumy 1,067 hrubého národného dôchodku e, členských štátov EÚ. A to znamená, že je to pokrok oproti minulosti z pohľadu rady, ale ani zďaleka to nezodpovedá tomu, čo je podľa nás dostačujúce. Odhľadnúť od toho, že tu došlo k doznačným zmenám v podobe tohto návrhu komisia, jednoznačne navrhla škrty, aby sa veci e, ošetrili v oblasti kohezie a v plnospodárstve, aby v tých politických oblastiach, ktoré všetci vnímame ako významné, teda konkurencieschopnosť, ďalej ekologický dohovor, digitalizácia, migrácia, bezpečnosť, výskum, inovácie, aby boli k tomuto dostatočné zdroje k dispozícii. Finické pre, pardon, fínske predsedníctvo to opäť trochu pozmenilo v tom, že zhruba to rozdelili e, na tretiny. Tu sa teraz políham na vašu podporu, aby téma vlastných zdrojov, ale aj téma flexibility naozaj sa objavila v rokovaniach, aby sa dokonca ešte posilnila. Ak sa niečo plánuje na 7 rokov, to má svoje výhody, ale aj, dajme tomu, migračná kríza, tu by sme nedokázali zvládnuť tak, ako sme ju zvládli, ak by sme nemali finančnú flexibilitu k dispozícii e, v dostatočnej miere. Je to ešte jedna vec, ktorej, ja to poviem otvorene, sa veci trochu zanedbali. ale aby sa zachovala štruktúra v rámci okruhov, musím to spomenúť, ide o návrh znížiť administratívne náklady o 2 miliardy eur. Z celkovo 75 miliard. Ani to sa nezdá byť veľa, ale musíme si uvedomiť, že tých 75 miliard pozostáva z troch blokov. Viete, že tu ide o administratívne náklady na všetky inštitúcie EÚ na všetky úrady, teda týka sa to Európskeho parlamentu, dajme tomu. A tieto administratívne náklady, tie predstavujú zhruba 6,7 celkového rozpočtu. Myslím, že sme tak či tak konkurenceschopnejší ako akákoľvek iná štátna správa v Európe, ale aj na svete. Alebo dokonca sa môžeme porovnávať aj s firmami kotovanými na burze. Teda je to tretina v dôchodkoch, ďalej tretina v prevádzkových nákladoch, teda na nájomné energie a tak ďalej. A tá tretia tretina to sú mzdy. V období najbližších 7 rokov jediný blok, do ktorého dokážeme zasiahnuť, sú mzdy. V prípade dôchodkov tam je to už stanovené a tiež nájomné ani ceny energie to nedokážeme ovplyvniť. Nájomné je stanovené na dlhodobo viazané zmluvy. Preto ak v tretine tohto bloku chceme presadiť škrty vo výške 2 miliárd, tak to vlastne znamená, že v najbližších rokoch akékoľvek odchody do dôchodku v všetkých inštitúciách sa nebudú môcť nahrádzať novými pracovnými sílami. A ak by to tak bolo, tak si to nemôžeme dovoliť, pretože máme veľmi konkrétne plány, ktoré chceme presadiť. Ale sú k tomu aj pozitívne efekty týchto výsledkov rokovania v rámci fínskeho predsedníctva, čo sa týka ochrany klímy a ďalej toho, aby minimálne 25 vo všetkých politických oblastiach bolo vyčlenených na tento sektor. Ďalej tiež význam právneho štátu, aby aj to bolo obsiahnuté v nástrojoch ďalej mechanizmus spravodlivej transformácie, o ktorom sme minulý týždeň e, tu v parlamente diskutovali, tu predsedníctvo rady výslovne zaujalo stanovisko v tom zmysle, že uznáva, že to hlavné financovanie vo výške 7,5 miliardy eur tých nových peňazí, že tieto sa musia rozdeliť prostredníctvom e, tejto spravodlivej transformácie. O tom sme však minulý týždeň dostatočne diskutovali, nebudem sa k tomu dopodrobne vyjadrovať. Je dôležité, a komisia robí všetko preto, aby chorvátske predsedníctvo sme podporili, aby bola prehlbená spolupráca s parlamentom. Ja to vnímam rozhodne ako pozitívny signál, že na jednej strane predseda rady Michel bol tu v parlamente, diskutoval s vami a zároveň aj predseda vlády Plenkovič ja chápem vašu pozíciu. Jednak sú teraz rokovania odstavené, ale zároveň vzhľadom na časový rámec, ktorý je k dispozícii, myslím, že by nebolo na mieste e, postupovať nejako nevhodne. A týmto sa dostávam k poslednej veci, ktorú by som chcel spomenúť a síce otázka, ktorú načrtol aj pán predseda a síce e, e, núzové plánovanie to niektorí z vás spochybňujú. Ja tu môžem len zopakovať opäť, e, že myslím, že práve teraz v prvom pol roku by sme sa mali sústrediť na to, aby sme dosiahli pokroky v rámci viacročného finančného rámca a ten e, núdzový záložný plán je e, tá úplne posledná možnosť, ktorú môžeme a musíme využiť. To však zároveň znamená, že sa tým spustí celý reťazec a to bude znamenať, že sa budeme musieť sústrediť, teda respektíve, že budeme trošku odklonení od schváľovania bezročného finančného rámca. Ja nevidím dôvod už teraz sa tým zaoberať. Tak či tak, by som vás chcel ubezpečiť, že mám záujem a úzkú spoluprácu Myslím, že už aj pri schváľovaní rozpočtu na rok 2020 sa to ukázalo. Ja som sa toho čiastočne zúčastňoval týchto rokovaní. Myslím, že to celkom dobre fungovalo. Tí, ktorí ma dlhšie poznáte, viete, že u mňa sú dvere vždy otvorené. Vždy je možnosť viesť bilaterálne stretnutia, diskusie. Práve čo sa týka budúceho financovania, myslím, že musíme ťahať eh, eh, za rovnaký povraz, eh, pretože nám ide o tie isté priority. Po mojej lavici sedí generálny riaditeľ a teda toto moje zanetenie platí nielen pre mňa, ale pre celý môj tím. Veríme, že sa nám podarí dopracovať tak k rozumnému výsledku. Chceme však mať trošku pod kontrolou naše očakávania. Nechceme Eh, aby sa to vymklo spod kontroly, ale skôr, aby sme hľadali cestu navzájom v sebe. Inak totiž sa to uh, dosť komplikuje, aspoň teda v tom pôvodne plánovanom časovom rámci. Ďakujem. Thank you very much. Ďakujeme pekne, pán komisár, pán Fernández. Merci, monsieur. Ďakujem. Vyjadrím sa po francúzsky. Chcel by som sa poďakovať pánu komisárovi za to, že prišiel medzi nás a za to, že je odhodlaný. Napokon to zaznelo aj v jeho vypočutí. Je jasné, že dlhodobá pozícia komisie je teda minimum. Hovorím o, o tej pôvodnej pozícii, pretože vzhľadom na tento nový ekologický dohovor, vzhľadom na záväzky novej komisie, je treba trošku to upraviť, aktualizovať, aspoň teda minimálne technicky, by sa musia prehodnotiť tie čísla. Má to dopady, e, vznikli aj nové priority, vznikli nové potreby a tieto nové priority musia byť finančne kryté prostriedkami navyše čo sa týka členských štátov, ktoré hovoria o znižovaní administratívnych výdavkov, to je pasca. Ja by som e, nepadal tejto pasce. Je to len populizmus. Je to preto, aby občanom dali najavo, že áno, snažíme sa škrtať. Ak mi uvedie členský štát príklad inštitúcie alebo malej firmy, organizácie, ktorá má menej ako 7 na administratívne výdavky na fungovanie a pritom to funguje, tak sa môžeme o tom baviť. Ale zatiaľ žiaden členský štát s takýmto príkladom neprišiel. Ďalej. Mechanizmus pre spravodlivú transformáciu je napojený na fond. Je to fond, ktorý nemôže ísť proti kohezii je to fond, ktorý nesmie ísť proti krajinám, pre, ktorých, pre ktoré je kohezia dôležitá. Je treba, aby sa to rozdeľovalo tak, že to nepôjde v rozpore s krajinami, ktoré sú v rámci kohezie zastúpené. Musíme sa k tomu stavať seriózne. Nemôžeme predsa tvrdiť, a je to okrem toho v rozpore s tým, čo sme schválili, že hrubý národný, pardon, že Európska investičná banka a, a ten mechanizmus, že sa to bude rozdeľovať podľa jednotlivých členských štátov. E, nemôžeme si to takto navrávať. Nesmie sa to nejako viazať e, v Invest EU, nesmie sa to viazať e, na konkrétnu krajinu ani v rámci Európskej investičnej banky a komisia predložila odhady súm na jednotlivé členské štáty. To nie je však seriózny prístup podľa mňa, pretože je to vlastne konkurencia. Nemôžeme členským štátom povedať, že majú istú sumu prislúbenú v rámci dotázy a potom majú istú sumu, ktorá závisí od vývoja na trhu. Ja viem, že pre mnohých eh, premiérov je veľmi užitočné, je veľmi ľahké, keď eh, môžeme to ukázať občanom a povedať, pozrite sa, toto dostaneme. Ale nie je to pravda, pretože to sa podrobuje eh, priamej konkurencii s ostatnými krajinami a subjektami, pretože Inak by sme museli zmeniť právny základ pre InvestEU a vyjadrili ste sa, že to meniť nechceme. A to teda meniť nechceme, to znamená, že nemôžeme rozdielovať prostriedky z InvestEU ani z investičnej banky na členský štát už teraz. Môžete tvrdiť, že to je iba odhad. Ja poviem dobré, ale povedzte mi, ako ste sa k tomuto odhadu dopracovali a ako viete už vopred, aké projekty členské štáty predložia. To sa predsa nedá takto vedieť. V každom prípade chcem sa poďakovať e, za e, vyjadrenie pána komisára, za jeho ochotu. Som si istý, že budeme spoločne pracovať na kvalitnom rozpočte. Povedali ste jednu vec, ktorá je pravdivá. Máme silnú pozíciu, pretože sme koherentní, uplatňujeme dobrú metodiku a vlastne sa tým zhrňa aj to, aké sú naše potreby a ide tu aj o kvalitu, nejde len o čísla, ide o výsledky našej politiky. Na tom nám predovšetkým záleží. A preto stále hovorím, že tých 1,3 to nie sú len ambície, to je to, čo občania požadujú a je to aj to, čo komisia požaduje a členské štáty tiež vlastne žiadajú o svojich vyhláseniach. Ďakujem. Ďakujeme. Pán Han e, má zhruba 5 sekúnd teraz z tých 5 minút. OK. Na základe tejto prvej skúsenosti budeme musieť zmeniť choreografiu. Prehodil som pár slov s pánom Hánom musíme urobiť jednu odpoveď na rôzne reakcie, inak by sme to časovo nezvládli. Ale prosím vás, buďte struční. Pani Guardia Zabal. Vítajte, pán komisár, medzi nami. Vítajte na výbore pre rozpočet. Je pravda, že sme sa tešili na túto diskusiu a na toto stretnutie. Situácia e, pri viacročnom finančnom rámci nič nové, ale je pravda, že mesiace tečú, plínejú a my sa neposúvame nikam dopredu. Najprv na rade a teraz už ani vo našich vlastných e, diskusiách. Takže to je niečo, čo ma naozaj veľmi znepokojuje, pretože som znepokojená aj tým, kam smerujú tieto diskusie, ktoré tu máme, aj na úrovni rady a hoci chceme naozaj veľmi, nedokážeme sa posunúť vpred a zdá sa, že sme veľmi ďaleko od toho, čo by tento parlament považoval za rozumné a racionálne. Znepokojujú ma diskusie o viacročnom finančnom rámci, ktoré do toho negoboxu dávajú tak strašne veľa vecí, ktoré by mali byť predmetom spolurozhodovania v jednotlivých sektorálnych výboroch. E, takže nie je možné, aby sme všetko vsunuli do jedného negoboxu. A odkedy sa všetko vsunulo do tohto negoboxu, tak sme nevideli nič my ako parlament máme právny záväzok rokovať o niektorých týchto aspektoch, ale nemôžeme, pretože nevieme, čo v tejto, tejto rokovacej krabici je. Um, samozrejme, čo sa týka administratívia správy, Jedna vec je nenahrádzať tých ľudí, ktorí odchádzajú do dôchodku, druhá vec je zabezpečiť, aby celá administratíva bola efektívna a účinná. Chcem sa spýtať špecificky, na otázku financovania ekologickej dohody, ktorú už komisia zverejnila v oznámení jedným biliónom počas najbližších rokov e, v rámci využívania tých dát, ktoré má komisia, kde sa hovorí, že budeme potrebovať miliárne 270 miliard eur e, ročne navyše. E, tie čísla mi nejak nesedia, pretože máme 9 rokov do roku 2030 a je to 2,3 E, nie jedna, jeden bilión. Takže nechápem, akým spôsobom budeme mobilizovať túto sumu, e, kde nájdeme tie dodatočné prostriedky, pretože v rámci financovania hovoríme o viacročnom finančnom rámci. Väčšinu z týchto peniazí sme už mali, teraz ideme na 20 až 25 smerom na klimatické zmeny, dobre, ale to nie sú všetky peniaze. A rozhodne to nie sú nové prostriedky. Hovoríme o fonde InvestEU, ktorý má zvyšovať svoje percento, ale peniaze sú stále rovnaké Hovoríme o Európskej investičnej banke, ktorá vždy tu bola. Takže odkiaľ zoberieme týchto 270 eh, miliard eur? A to chápem, že nie je jednoduché. Chápem, že komisia chcela spraviť túto prezentáciu čím skôr, aby sme tu mali aspoň niečo, o čom môžeme diskutovať, ale očakávam, eh, že komisia rozmýšľa nad novými spôsobmi financovania, nielen novými prostriedkami cez rozpočet, ale zároveň novými opatreniami, ktoré rozhodne budú musieť prísť a budú musieť vyplynúť z tohto viacročného finančného rámca, lebo v opačnom eh, príprave eh, nedosiahneme tú sumu, pokiaľ nenájdeme spôsob, ako rozmnožiť chleba a ryby. Eh, takže máme naozaj kus cesty ešte pred sebou. Thank you, madam. Ďakujem, pani Aje. Ďakujem. Ďakujem aj vám, pán komisár, za to, že ste prišli a ďakujem za to, že s, s nami pravidelne v kontakte, diskutujete s nami aj v rokovaniach. To dokazuje, že si vážite poslancov Európskeho parlamentu a celkovo parlamentu ako takému. Za to naozaj veľa vďaka. Viacero otázok mám. Najskôr eh, tá prvá otázka vás neprekvapí, ide o vlastné zdroje. Spomenuli ste eh, vo svojom úvodnom vystúpení, že očakávate toho veľa od Európskeho parlamentu a domnievate sa, že táto téma podobne ako aj iné, e, musí byť predmetom podrobných posilných rokovaní. Ja vás môžem ubezpečiť, že Európsky parlament rozhodne bude po vašom boku v tejto veci. Zdá sa mi, že aj keď podľa nás to nie je dostatočné, predsa len sa veci posúvajú na úrovni rady. Mohli by ste nám zaručiť, že táto téma nebude predmetom rokovania už úplne v závere rokovaní. To je prvá otázka, ďalej po druhé, trošku technická <laughs> otázka k otázke balíka nových vlastných zdrojov. Tá otázka balíka, to znamená, že musíme využiť všetky synergie, ktoré nám rozpočet ponúka. Z diskusie, ktoré som absolvovala, vlastne vyvodzujem, že zdá sa, že tá otázka príjmu z plastov postupuje relatívne dobre, ďalej kvóty z ETS to tiež postupuje ďalej, ďalej otázka dane z príjmu právnických osôb CCCTB, teda zdaňovanie, tam to tiež pokračuje. Vy budete teraz spokojní s jedným alebo s dvoma zdrojmi vlastných zdrojov? Ďalšia otázka. Uh, Pani von der Leyen chce rozšíriť e, rozsah ETS. Máte zhruba prehľad, aký dopad by to malo na vlastné zdroje a tiež e, máte nejaký e, návrh, ak, z akých iných zdrojov by sme mohli čerpať pre vlastné zdroje? Komisia totiž spomenula odhad pre vnútorný trh, to nebolo nejaké veľké nadšenie. Máte nejaké iné návrhy? Toľko zhruba na úvod. Okrem toho ste spomenuli tiež e, stanovisko parlamentu e, zmraziť sektorálne rokovania. Mohli by ste nám povedať, či niektoré členské štáty sa na vás obrátili s tým, že toto rozhodnutie Európskeho parlamentu nebolo vhodné a aby teda na vás vyvinuli tlak, aby sme zmenili svoj postoj v tejto veci? A ešte jedna taká všeobecná otázka. Keď diskutujeme medzi poslancami alebo aj s zastupcami členských štátov, objavujú eh, sa isté červené línie z rôznych strán. Chcela by som sa vás opýtať, pán komisár, či aj vy máte nejaké červené línie, ak áno, tak eh, aké? Merci. Ďakujem, pán Anderson budem hovoriť po nemecky. Vážený pán Hahn, teším sa na spoluprácu s vami, aj keď si myslíme, že rok 2020 je rozhodujúcim rokom pre klimatickú politiku. Je na to veľa dôvodov a niektoré z nich sú aj v rozpočte a v FR. Myslíme si, že to treba tiež riešiť. V FR a zelená, respektíve environmentálna dohoda musíme vidieť v súvislostiach a preto budú potrebné ďalšie úpravy. Vítame, že komisia na rozdiel od národných vlád je pripravená urobiť odvážne opatrenia, ale myslíme si, že keď sa pozrieme na VFR, že ešte nie sme na konci cesty a preto sa vás chcem spýtať, podobne ako kolega Fernández, aký základ máte, aké čísla máte, na to, aby ste mali investície na 1 miliardu, 1 bilión eur na zelenú politiku a tých 7,5 miliardy na fond spravodlivej transformácie. Viem, že sa tu počítalo v iných zdrojoch z 1,2 bilióna, ale E, to bol dvor auditorov, ktorý pracuje s inými číslami. Aby sme to pochopili, tak by som chcel vedieť, s akými číslami vy pracujete, ako ste k ním došli. A nám nejde len o výšku, nám ide aj o kvalitu a preto sa chcem spýtať jednu vec, čo som sa už aj pýtal v hearingu, keď sme sa prvýkrát stretli pred pár týždňami. A je to climate mainstreaming, to znamená, ako zlepšíme rozpočet EÚ a tie projekty, ktoré sú v ňom, aby boli priaznivejšie pre klímu, napríklad fosílna energia, dotácie do poľnohospodárstva, investície do infraštruktúry. To sú tie témy. Ja viem, že komisia teraz prišla s iniciatívami aj v týchto oblastiach, ale v hearingu sme o tom hovorili prvýkrát a mňa by zaujímalo, čo sa odtedy stalo a aké konkrétne plány už máte na stole, a kedy tieto plány budú predložené, pretože je rozhodujúce aj pre, je to rozhodujúce aj pre akceptáciu finančného rámca aj ročného rozpočtu. Potrebujeme lepšiu kvalitu a dobré argumenty na to, aby sme mali spravodlivejší rozpočet. Ďakujem. Pán Kus? Ďakujem. Milé kolegyne, kolegovia, pán Hán, naozaj ste si vybrali dobrý job. To je niečo také ako kvadratúra kruhu. Ak to vymyslíte a ak to dokážete, týchto 9 priorít a tie škrty pri starých prioritách, ktoré už nie sú tak dôležité, možno, že aj tam sú škrty. Ak sa vám toto podarí, tak potom si zaslúžite nomináciu na Nobelovú cenu. Ja to považujem takmer za nemožný cieľ totiž. Ja si myslím, že to bez škrtov nepôjde. To som presvedčený. Ak nedostaneme nové peniaze, a ja si myslím, že, je to, že by to bolo ťažké, ten, kto dáva peniaze, ten sa predtým bráni a my ich chceme presvedčiť, že potrebujeme viac peňazí a ak to chceme, tak musíme mať niekde škrty. A tu som ochotný aj pomôcť, ale ako hovorím, nepôjde to bez toho. A my tu nemôžeme snímať o tých veciach, že uspokojíme každé želanie. V polnohospodárstve a v kohézii a jednoducho sa nebudú môcť peniaze ďalej tak využívať ako doteraz, to nebude takto fungovať. A aj správa, tam musíme šetriť, bude to ťažké, ale vo všetkých oblastiach musíme byť pripravení prijať aj úsporné opatrenia. A tam vám želám naozaj dobrú ruku, veľa šťastia a chcem sa spýtať, ako chcete k tomu pristupovať, akú štruktúru chcete zvoliť pre tieto rokovania aby ste dosiahli optimálny výsledok. Bude to ťažké, nikto nebude na konci šťastný, ale musíme nájsť riešenie a ja dúfam, že nájdete aj správne odpovede na tieto otázky. Pani Zonča? Pán Zonča? Budem hovoriť po polsky. som, pán komisár, bol veľmi spokojný, keď ste hovorili predtým, ako ste sa stali komisárom, keď ste boli tu, lebo vtedy ste nám hovorili, že sa pokúsite bojovať za kohezný fond, za investície do železníc. Hovorili sme o Karpatskom regióne. Ja som vám hovoril, že musíme aj investovať do infraštruktúry, do toho regióna. Ochrana karpatského regiónu je výborná vec pre e, novú environmentálnu dohodu. Takže ja sa chcem spýtať, či bude nejaká možnosť e, opatrení pre karpatský región, napríklad rozvoj susedných oblastí a krajín, ktoré tam sú či budeme môcť rozvíjať cezhraničnú infraštruktúru. Aj to súvisí s klímou, životným prostredím Florova a faunou Karpatského regiona. A moja krajina, ako aj ďalšie krajiny, fungujú v oblasti troch európskych morí. Vidíte nejakú možnosť podpory tohto dôležitého projektu Troch morí, pán Papadimulis. Ďakujem veľmi pekne. Pán Han, keby ste si dali sluchatka, pokiaľ sa nenaučíte po grecky. Mm. Pán Han, ste známou tvárou, ale máte nové úlohy, ste zodpovední teraz za rozpočet. A ja chcem povedať, že nie ste len čestný maklér, vy ste komisia, ktorá si no, dala konkrétne ciele na najbližších 5 rokov. To sa povedalo ústami predsedničky v pléne a preto ste dostali aj súhlas Európskeho parlamentu, keď to a to a to spravíme v najbližších 5 rokoch. To znamená, že teraz máte aj povinnosť to financovať, to, za čo ste dostali našu dôveru. A moja otázka je takáto. To, čo sa slúbilo občanom a Európskemu parlamentu touto komisiou, je reálne a v súlade s návrhom komisie. Tento návrh je totiž o 5 nižší ako súčasný právny rámec. A Máme tu HDP, ktoré klesne bez UK, takže dokáže urobiť e, Európska únia viac s menej peniazmi? To sa, myslím, podarilo zatiaľ len Ježišovi Kristovi pri zázraku v Kanáne. A chcel by som od vás vedieť, ako to zrealizujete, ako to chcete realizovať, ako chcete zrealizovať environmentálnu dohodu, aké ďalšie politické opatrenia a kto ich príjme pre inovácie. Dnes hovoríme na všetko, áno, áno, to sú tie staré politiky. Hovorilo sa tu, že niečo treba odsunúť na bok, alebo ako to je? A vieme, že sme mali politiku súdržnosti, ktorú vyžadoval Európsky parlament a potom je tu návrh komisie na vlastné zdroje. Koľko, odkiaľ a kedy? A na záver práve pokiaľ ide o Fond pre spravodlivú transformáciu, môžete nám ukázať, že týchto 7,2 miliard čerstvých peňazí je niečo, čo zoberete z koheznej politiky, že tam vlastne zniž, a to je, je, teda znižujete koheznú politiku viac, než dáte do fondu. Takže ako to je? Ďakujem. Koordinátori sa vyjadrili, položili otázky, takže nastal čas, skôr než pôjdeme ďalej, aby pán Hán e, na ne reagoval. Pán Hán? Dobre. Ak mám odpovedať na celý tento súbor fond spravodlivej transformácie, zelená dohoda a, tak, a to s tým, čo súvisí, tak mechanizmus spravodlivej transformácie pozostáva z troch pilierov. Kto, musím sa byť čo najjednoduchší. Pilier 1 je fond na spravodlivú transformáciu a pilier 2 je niečo, kde riešime EÚ. Tým, že dávame záruky z, eur, z európskeho rozpočtu. A tento pilier 2 má za cieľ bank, projekty, ktoré sa dajú financovať z banky a pilier 3 EIB tu zohráva úlohu, vstupuje tam Európska investičná banka EÚ. Tu používame peniaze, ktoré sú z Junckerovho fondu, kde financujeme projekty, ktoré sa nedajú financovať bankami. Toto je to ľahké rozdelenie týchto troch pilierov v rámci mechanizmu spravodlivej transformácie. V tomto mechanizme keď hovoríme o peniazoch EÚ, tak skutočné čerstvé peniaze je tých 7,5 milióna. To je to, čo hovorilo fínske predsedníctvo v svojom poslednom návrhu. A tam už fínske predsedníctvo povedalo, že by tam malo byť, mali byť ďalšie čerstvé peniaze. Ten objem nie je kvantifikovaný, zatiaľ len sa skonštatoval fakt. To znamená, že si to musíme pamätať a vyjednať. To je tých 7,5 miliardy. A potom znovu tá obava, peniaze štrukturálneho fondu sa odrátávajú, znižujú o to, aby sme mohli financovať fond tran- spravodlivé transformácie. Možno, že sme na začiatku urobili nejaké chyby v komunikácii, ale je to presne naopak. Každá krajina dostane svoju konečne schválenú alokáciu z štruktúrálneho štrukturálneho fondu a to z Fondu na regionálny rozvoj a Európskeho sociálneho fondu. To sú tie konkrétne peniaze. To znamená, že dostanete túto alokáciu plus je tu tá definícia tých regiónov, ktoré sú ktoré platia pre Fond na spravodlivú transformáciu. Hovoríme tu napríklad o CO2 emisiách nad európsky priemer a na základe nad sri, nad 3 môžeme identifikovať len úroveň nad 2. Ale v súlade s v diskusiách s členskými štátmi sa nám pokúsime zúžiť tento región a zároveň to budeme vedieť e, lokalizovať až na e, lokalitu NAC 3, teda tie e, nižšie územné zložky. No a práve tu každý jeden členský štát sa bude môcť rozhodnúť, aby sa rozhodol, ako využije fondy zo štrukturálnych fondov a aby ich pomocou pákového efektu znásobil s národným podielom Fondu spravodlivej transformácie. Takže existujúce alokácie pre štrukturálne fondy nám umožňujú alebo dávajú členskému štátu možnosť, aby sa venoval e, práve týmto otázkam alebo úlohám Fondu spravodlivé transformácie. Čiže je to niečo navyše a nie naopak. Ďalej, celá tá vec je robená na základe zdieľaného spoločného manažmentu, takže E, je to v konečnom dôsledku členský štát, e, regionálny riadiaci orgán, e, ktorý riadi tento fond. A to práve na základe spoločného programu, ktorý bol schválený s nami, s komisiou. Tak, aby sme dokázali zaručiť to, že tieto peniaze, tieto prostriedky budú reálne investované a využité, tak, aby sme dokázali znižovať emisie CO2 a sú tu dve také intervenčné oblasti, kde môžeme pôsobiť. Jedna sú energetické elektrárne, ktoré prevádzkovali na báze lignitu alebo čierneho uhlia, alebo ďalej sú to energeticky vysoko náročné odvetvia priemyslu, ťažkého strojárenstva a podobne. A tým celkovým cieľom je buď zmeniť e, zdroj výroby tak aby sa zlep, alebo zlepšila sa technológia, prípadne aby sa nahradil e, prekonaný priemysel novými modelmi. No a práve preto majú členské štáty možnosť alebo slobodu definovať si ten správny mix medzi Fondom regionálneho rozvodia a Európskym sociálnym fondom. Európsky sociálny fond e, slúži napríklad na aktualizáciu e, zručnosti ľudí, schopností, ak by sa mali naučiť niečo nové, Fond eh, regionálneho rozvoja je skôr na tie mm, ako keby investície do hardvéru, teda do vybavenia. Takže takto sa tvorí ten mix, ktorý si členské štáty môžu vytvoriť a to je práve ten prvý pilier, čo je práve tá oblasť, kde prichádzajú dradočné fondy. Môžeme mať ďalšie rokovanie o detailoch piliera 2 a 3, tým vás nechcem zbytočne zaťažovať. Ešte posledná vec na záver, áno, sú isté odhady, ktoré sú do toho zakomponované, napríklad ohľadom e, priemernej páky, lebo je celkom rozdiel, či to je krajina A alebo B. Ale všetko je v konečnom dôsledku sa opiera o skúsenosti. My sme získali veľa skúseností e, v priebehu využívania Junckerovho fondu ohľadom potenciálneho pakového efektu pre niektoré projekty, v závislosti samozrejme od toho, ktoré krajiny išlo Takže tie výpočty sú naozaj veľmi seriózne, veľmi rozumné a, a sú skôr konzervatívne. Znamená to, že v konečnom dôsledku, a tu opäť by som nerad zachádzal do detailov, lebo to všetko bude závisieť od toho, o ktorej krajine hovoríme, o akej miere spolufinancovania hovoríme. V konečnom dôsledku očakávame, že e, mechanizmus spravodlivej transformácie by mal spustiť 100 až 120 miliárd um, uvoľniť na obdobie 7 rokov. To by mal byť ten balíček. Takže tento mechanizmus spravodlivej transformácie je súčasťou investícií eh, ekologického dohovoru. A investičný plán ekologického dohovoru, ak tomu správne chápem, eh, spôsobil isté nedorozumenia, pretože eh, tu hovoríme o jednej, jednom bilióne na 10 rokov. A ja sa snažím vysvetliť e, tento typ nedorozumenia tým, že vysvetľujem to, čo my dokážeme, alebo ako my dokážeme prispieť zo strany Európskej únie pre ďalších 7 rokov v rámci viacročného finančného rámca. Na základe návrhu komisie stále ešte len rokujeme, takže je to len predbežné číslo. A ako sme teda dospeli k tomuto, tejto sume? Tie čísla, ktoré predstavujeme teraz, opisujú obdobie 7 rokov. A to znamená, že za 7 rokov sa dostaneme e, na úroveň 750 miliárd investícií, ktoré majú byť spojené so zelenou agendou. No a to sa teda skladá z 320 miliárd. <coughs> To je tých 25%, 25 podiel, ktorý Európska únia dáva na klimatické zmeny. pretože celkový rozpočet je, sa delí vlastne štyrmi a, a tým je a, a tým je to 320 miliard. Okrem toho tu súvisia e, ďalšie environmentálne náklady, potom tu máme národné spolufinancovanie, klimatické investície na takmer 200, na úrovni 200 miliard a environmentálne investície na úrovni 15 miliard. Vždy hovorím o miliardách. Mechanizmus spravodlivé transformácie prispieva e, ďalším konzervatívnym odhadom, na úrovni 100 miliárd a takýmto spôsobom e, to všetko e, dosahuje 750 miliárd. Takže toto sme robili na 7 rokov teda. A čo sme my urobili preto, aby sme hovoríme o politickom signáli, je to, že my sme si povedali, že na 10 rokov to extrapolujeme, aby sme tam pridali ďalšie 3 roky na rámec 7 rokov a teda to, čo sme urobili pre tých prvých 7 rokov, je, že sme vychádzali z predpokladu, že minimálne teda tá základná politika k celej téme klimatických zmien bude pokračovať e, v, po konci tohto finančného obdobia. E, dosiahne túto 1 miliardu. Ja som opäť e, ba odhadol, alebo by som povedal, že je skôr taký konzervatívny odhad. A to nás vedie k tomu jednému biliónu na 10 rokov. Takže Pevne verím, že takto som to mohol trochu vysvetliť. Toto je taký príspevok zo strany Európskej únie. E, spomínali sa tu ďalšie 2, bilióny, Niekedy sú ľudia štedrí, ale nie je to nerealistické, pretože sme dostali pomerne veľa žiadostí, požiadaviek ktoré sa týkali nášho návrhu, ktorý súvisel s taxonómiou. A síce veľmi veľa investičných fondov, veľa investorov je veľmi ochotných vedieť, e, aký typ investícií sú, tak povediac, akceptované alebo príjmané ako ekologicky ústretové alebo ekologicky priateľské z pohľadu klimatických zmien, pretože stále viac a viac pre investorov, najmä pre investičné fondy, sa stáva dôležitým, aby ehm, ukazovali na kvalitu, na charakter potenciálnych investícií, pretože tak ich súkromní investori, dôchodkové fondy, ehm, kapitálové fondy majú stále väčšiu povinnosť investovať iba do istých oblastí. No a práve preto máme vysoké, ale odôvodnené očakávania, že súkromný sektor v priebehu najbližších 10 rokov sa do toho zapojí a e, prispeje dodatočnými investíciami v tom rozsahu, ktorý som práve spomenul. Takže toto je celá otázka e, Európskeho ekologického dohovoru ako sa postaviť k tomuto plánu a zároveň vysvetliť, eh, ako sa tieto čísla tvoria. A ešte slovo na záver. Skutočne sme vypočítali, že ročný objem investícií, ktoré majú zabezpečiť eh, CO2 neutralitu, by boli 260 miliárd, alebo teda musia byť 260 miliárd. Ale je jasné, že to nemôže prichádzať len zo zdrojov Európskej únie. Európska únia financuje aj v tomto, alebo financovanie v tomto sektore musí byť vnímané ako také um, počiatočné financovanie. Uh, financovanie, ktoré spúšťa ďalšie investície, ďalšie kroky, ďalšie um, kapacity. My uh, ideme do popredia, začíname, sme priekopníkmi, ale nemôžeme zostať osamotení. A práve preto práve preto takéto zapájanie súkromného sektora je nevyhnutné čo sa týka vlastných zdrojov, niektorí ste to spomenuli, a tu sa toho aj týkame, to je otázka toho plastového odpadu, tam je široké porozumenie. Zatiaľ ešte nemáme všeobecné, ale sme už naozaj veľmi ďaleko v týchto diskusiách. Takisto aj na strane ETS. Zdá sa, že tu je niekoľko ďalších myšlienok. ETS tiež závislí od toho, či dôjde k nejakému predlženiu alebo aktivít v oblasti námornej prepravy, letectva. Sú tu niektoré ďalšie nápady spojenosti s leteckým sektorom, napríklad e, chceme, e, uvažuje sa o ďalších poplatkoch na letenkách, najmä v prípade krátkých letov, kde skutočne chceme motivovať ľudí, aby prešli z leteckej prepravy na vlaky, tam, kde to je možné ale zatiaľ <clears throat> nemám ešte konkrétny návrh. V každom prípade ideálne, a toto je bola aj politická dohoda, e, táto politická dohoda na ďalšom viacročnom finančnom rámci by nám mala umožniť e, dosiahnuť e, legálny právny záväzok a porozumenie a spoločnú, spoločný výklad toho, ako zahrňame spoločné zdroje do viacročného finančného rámca. Možno nebudeme schopní zadefinovať úplne presne a jasne, aké typy vlastných zdrojov eh, zahrňame. Niektoré z týchto môžu byť eh, dosiahnutelné, ale v ideálnom svete by našim spoločným cieľom tá komisie parlamentu malo byť definovať v konečnom právnom texte, to je aj nakoniec niečo, čo ste oprávnene kritizovali, keď sme sa pozreli na ten aktuálny právny text, že tam je právne záväzný eh, text, ktorý má vytvárať vlastné zdroje v prípade, že bude existovať politická dohoda na to, aby sme sa zároveň aj vyhli istému boju o každý jeden zdroj. E, vy ste sa ma potom aj pýtali na to, aké sú tie naše červené línie v tomto smere. Dovolte mi povedať, že podľa môjho porozumenia tu máme posúvajúce sa červené línie, pretože ak nebudeme mať dosť peňazí, no tak nemôžeme financovať veci. To je jednoducho niečo, kde musíme byť voči ľuďom veľmi jednoznační. Ak nie sú žiadne peniaze, no tak nemôžeme nič financovať. A môže existovať istý, istá línia, keď to už nebude mať zmysel robiť nič. Nejaká hranica, keď sa ďalej nepodarí nám posunúť, lebo tá alokácia nebude dostatočná. Jednoducho neexistuje, neexistuje e, možnosť, aby tie veci boli bezplatne alebo zdarma nemôžeme sa tváriť, členské štáty akceptujú takéto politiky a potrebu týchto opatrení a potom nedávajú na to peniaze. Nemôžeme urobiť kvadratúru kruhu bez peňazí. Um, takže v tomto smere naozaj nebudem sa predtým schovávať, nechodím po krajinách ako nejaký vybrač daní alebo žobrák. Ja len poviem, že pozrite, takéto sú výpočty, všetci môžu kontrolovať tieto výpočty, každý to môže overiť, my radi sprístupníme naše výpočty komukolvek, ale je zrejme, že bez peňazí jednoducho nemôžeme investovať do obnovy budov, do predlžovania železničných sietí a podobne. Je to niečo, kde nakoniec musia rozhodnutie prijať ľudia. Pretože napríklad je celkom absurdné, aby sme už v prvej polovici roka rozhodovali o, o e, výnimkách rozširovania Frontexu o 10 tisíc ľudí. A teraz idem spochybňovať to rozhodnutie. Proste takéto rozhodnutie bolo a potom 6 mesiacov neskôr, keď to rozhodneme, tak ten rozpočet sa znížil o 30%. Tak to je protirečenie samo o sebe. Nemôžete 10 tisíc ľudí získať do Frontexu za sumu, ktorá bola znižená o 30%, ako to práve navrhlo fínske predsedníctvo. Ale keď každý verí, že to stačí, no tak dobre. Tak je to dobré, ale nie je to dosť na na, no na to, čo sme navrhovali my. Takže toto je to politické rozhodnutie, ktoré e, sa musí prijať. A v tomto smere sa opierame o to, čo je potrebné, čo máme robiť a potom až môžeme vypočítať, aké budú tie sumy. Takže my sme to vypočítali a teraz je to na politickom rozhodnutí, aby sa politici rozhodli. Ale povedať, že my sme pripravení pokryť len 1% a potom sa pozrieme na to, E, čo vieme za to 1% získať, no tak to určite nie je ten správny prístup. Ďakujem, to bolo veľmi jasné. A samozrejme, myslím si, že budem hovoriť za každého v tejto sále, že keď hovoríme o týchto výpočtoch, ktoré ste spomínali, že nás by naozaj veľmi zaujímalo sa na to pozrieť možno detaľnejšie, aby sme mohli vypočítavať tieto výpočty s vami. Mám tu 10 žiadostí o slovo každý z vás, poprosím vás, obmedzte sa na 90 sekúnd, ak si chcete vypočuť odpoveď od pána komisára Hána. Pán Olbricht. Ja nebudem opakovať to, čo povedala Jose Fernández. Pani Marquez. Ďakujem pekne. Ja to nevybavím až tak rýchlo ako kolega predo mnou. Je pravda, že aj naša koordinátorka sa pýtala na veci, ktoré ma zaujímali, ale ja mám ešte e, nejaké otázky navyše. Neviem, či dostanem tým pádom 3 minúty, keďže kolega sa vzdal svojho nároku, no nevadí. Neskôr by som rada zdôraznila, že sa zhodujeme na prioritách. Parlament, rada a komisia sa viac menej zhodujú na prioritách. Otázka len je, aké budú dimenzie rozpočtu a v tejto veci tu vieme, že je treba hľadať nové zdroje. Ten hrubý národný dôchodok nestačí. Musíme sa k tomu postaviť realisticky. aj keď poznáme naše návrhy, správne ste poznamenali, že komisia už má isté predstavy o vlastných zdrojoch. Ja sa chcem opýtať, čo sa týka návrhov, iniciatív, legislatívnych iniciatív, poznáme, aké sú obmedzenia, ale zaujímalo by ma, čo by ste na to povedali? Aká je vaša reakcia? Ďalej druhá otázka. Komisia rok, v roku 2018 v máji predložila svoj návrh viacročného finančného rámca. Minulý týždeň komisia predložila iný návrh, teda mechanizmus spravodlivej transformácie, teda otázka znie, ako komisia interpretuje tieto dve úrovne teda chcem sa opýtať, či komisia sa domnieva, že existuje len jeden jediný viacročný finančný rámec a tento rámec e, bude zahrňať aj ten návrh z maja 2017, aj ten Fond spravodlivej transformácie a ešte v 3. rade 1. februára z iniciatívy portugalského predsedu vlády prebehne stretnutie priateľov kohezie. Viem, že komisia je pozvaná v zápsutu viacerých komisárov. Chcem sa opýtať na nasledovné. Možno viete viac, ešte ako my tu všetci, aký je význam politiky súdržnosti. Vy sám ste už boli komisárom pre súdržnosť. Na druhej strane, aspoň dva posledné viacročné finančné rámce boli také, že kohezná politika výrazne prispela k e, otázkam záchrany klímy, k digitálnemu sektoru a tak ďalej. Teda chcem sa opýtať, či komisia má v pláne využiť tieto skúsenosti a či v budúcnosti ako komisia chce merať výdavky na klímu, čo sa teda zapojenia klímy do e, všetkých ostatných politických oblastí. Ďakujeme. Pán Levandovský. Ďakujem veľmi pekne. Je naozaj dobré mať toľko skúseností, pán komisár, hoci uh, či to aj pomôže v praxi Hanes. A ešte treba povedať, že to je druhý viacročný rámec v rámci Lisabonskej zmluvy. Takže už bol raz otestovaný a je zrejmé, že z pohľadu parlamentu tie pravidlá sú lepšie nastavené pre ročné rozpočty a nie je dobre nastavené pre uh, finančné rámce. Naposledy to bola veľké úsilie Hermana van Rompuya um, dosiahnuť medzivládnu dohodu a tá sa dosiahla 8. februára. Tentokrát to ale možné nie je. trvalo to niekoľko mesiacov, my sme až v novembri 2013 v Polskom parlamente to schvalovali, takže v roku 2015 sme v podstate stratili celý rok na nové projekty práve kvôli vysokým meškaniam. Aký je váš pocit ohľadom realistického kalendára? Myslím si, že Brexit sa už nedá vnímať ako nejakú hlavnú tému dňa. Oveľa dôležitejšie bude, ako zaradiť e, ekologický dohovor do viacročného finančného rámca. Takisto 7,5 máte skutočne zelené svetlo od všetkých čistých platiteľov na dodatočných 7,5 vrátane vašej vlastnej krajiny, lebo Rakúsko vždy bolo jeden z tých najťažších orieškov. A týchto 7,5 navyše od toho, čo e, je ten pôvodný návrh komisie, ktorý už v podstate neexistuje, alebo je to nad rámec toho návrhu fínskeho predsedníctva, ktorý je reálne na stole. Takže bez hľadu na to, čo sa stane, rok 2021 bude premerhaný pre nové projekty. A chcem sa spýtať, či ako vidíte vy ten realistický kalendár. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Kerner. Ďakujem. A ja sa vyjadrím stručne, keďže kolegovia už predo mnou položili mnoho dobrých otázok. Ďakujem pekne, pán Hán, že ste medzi nás prišli. Ja netvrdím ako ostatní, že by ste mali vyhrať Nobelovú cenu alebo že by ste mali napodobňovať Ježiša Krista. Predsa len však poukážem na jeden aspekt eh, vašich právomocí E, ide o princíp pri právneho štátu vo viacročnom, e, e, teda v tomto mechanizme. Čo sa týka otázku, otázok právneho štátu v EÚ, to je zásadné, ale okrem toho, podľa mňa je to možnosť, vďaka ktorej komisia aj parlament sú na strane tých ktoré, krajín, ktoré sú čistými platiteľmi do rozpočtu a ktoré na to kladú veľký dôraz aby sme sa ale to mohli spoločne snažiť. Myslím si, že tento mechanizmus právneho štátu je dôležitý aj v tom, aby sa zvýšila miera prijateľov občanov, aby naozaj boli ochotní prispieť do rozpočtu. Tým pádom si občania môžu byť istí, že tieto peniaze sa využijú podľa pravidiel a podľa princípov právneho štátu. Preto sa chcem opýtať, aké kroky konkrétne chcete urobiť preto, aby toto bolo zakotvené v návrhu? Je to totiž jedinečná príležitosť zakotviť to, tento mechanizmus správneho štátu do viacročného finančného rámca. Ďakujeme, pán Mursan. Ďakujem a ja vás vítam, pán komisár. Ste, že ekologický dohovor a VFR to sú dva najvýznamnejšie projekty komisie. Tie sú vo vašej pôsobnosti. Čaká nás teda veľa práce v najbližších mesiacoch. Najskôr e, mechanizmus spravodlivej transformácie. Musíme si ujasniť jeho financovanie čo najskôr, tak aby sme mohli zaistiť úspech ekologického dohovoru a tiež, e, aby bol e, zaistený úspech rokovaní o VFR. Najskôr sa chcem opýtať k tomu Fondu spravodlivej transformácie, k tomu prvému pilieru, aké opatrenia sa chystáte financovať, aby sa prejavil dlhodobý dopad e, týchto financií, nielen krátkodobý. Ďalej, e, druhý a tretí pilier tohto mechanizmu, aké opatrenia komisia plánuje, aby najmä krajiny, ktoré potrebujú najviac toto financovanie, ktoré sú najmenej rozvinuté zároveň z hľadiska finančných trhov, ako zaistiť, aby mali prístup k tomuto financovaniu. A ďalej, čo sa týka bezročného finančného rámca, prosím, upravte mi e, čas e, uplynulý. Prosím o informujte radu, vážny pán komisár, aby nebrali e, ako jasnú vec, že parlament odobrí schválenie VFR. Naposledy sa vychádzalo z toho, že parlament to odsúhlasí a to bolo nesprávne. Teda podporte nás, aby sme dokázali jasne vysvetliť našu filozofiu, tak ako už to vyjadril kolega Fernández na adresu rady. Spomenuli ste, že v predchádzajúcom VFR sme toho dosiahli, mohli sme toho dosiahnuť veľa, podarilo sa to, ale vyžadovalo si to flexibilitu. V predchádzajúcom VFR, keď sme začali financovať projekty o migrácii, mali sme nulovú maržu v okruhu 3. Teda keď sa ukázalo, že potrebujeme viac peniazy v okruhu 3, každý rok sme museli odmietať projekty, pretože už tam bola nulová marža. Po tom, čo začala migračná situácia v rokoch 2015-16. A ešte posledná vec, rozpočet na rok 2021 snažte sa eh, pamätajte na naše slova, aby sa to nenahromadilo celé ku koncu roka. A tiež apelujte na radu, aby sa čo najskôr angažovali v rokovaniach. Oni totiž najskôr príjmu byrokratické usmerenia, ktoré sú zde pekné slova, ale potom, keď je treba rokovať, slovne vyjadria podporu rastu, ale v skutočnosti zoškrtajú podporu inovácií a výskumu. Teda oslovte radu v tomto smere, aby sa držali svojich usmernení, aby to celé a finančne vykryli a aby čo najskôr sa pustili do rokovaní už eh, začiatkom druhej polovice tohto roka, aby sa to neodkladalo až úplne do posledných týždňov. Tým sa totiž skomplikuje život aj vám. Ďakujeme pekne, pán Busulaget. Ďakujem. Ja by som sa rád vyjadril k dvom témam. Jednak eh, tá strategická otázka, ako sa dostať z tejto patovej situácie, v tom zmysle, že sme sa dohodli na niečom, eh, čo sa týka priorita, potom sa to ale zoškrtá v rozpočte. Máte teda nejaké návrhy, ako by sa to mohlo zabezpečiť v viacročnom rámci a taktiež eh, čo sa týka tých vlastných zdrojov, ako preniesť viac vlastnej zodpovednosti. A potom druhá otázka. A predpokladám, že v procese právneho štátu eh, tam je eh, viacero nástrojov, ako veci presadiť a to nemusíte byť Ježišom alebo nositeľom novelovej ceny Mm, čo sa týka klímy, tu si, dajme tomu, môžeme e, zosumarizovať, e, čo sa už financuje, e, z čoho nie sú veľmi výsledky. A ďalej, ja som bol nedávno pred Vianocami v, na greckých ostrovoch, okrem toho som aj výbore Libe. Chcem vás poprosiť, aby bolo transparentné, aké výdavky sa už zatiaľ pokryli pre um, azyl, pre migráciu, pre hraničné kontroly. Zatiaľ je to totiž tak, že je to 7 či 8 rôznych zdrojov a je to príliš zložité. Je tam susedská pomoc, humanitárna pomoc, e, zahraničná pomoc, potom rozpočet pre migráciu a hraničné kontroly. Ako môžeme my vykonávať potom e, svoje kontrolné právomoci, keď je to také neprehľadné a zložité. Mohli by ste sa snažiť to nejako zjednodušiť? Poprosím vás o to. Ďakujeme, pani Jesa. Ďakujem, pán komisár. Ja som spravodajkyňou pre e, e, rodový prístup k rozpočtu. E, tu je veľa aktívnych kolegov, ktorí sa v tomto smere angažujú. Ja som ešte pred vašou voľbou mala dosť frustrujúcu skúsenosť. Pýtala som sa generálne riaditeľstva, kto je za to zodpovedný. Mm, tvrdili mi, že oni zodpovední nie sú. V DG Just mi odpovedali, že oni majú na starosti diskrimináciu, ale nemajú na starosti rozpočet. Mm, teda tieto rodové aspekty rozpočtu trošku sú e, zanedbané a pritom parlament e, sa im venovať chce. Preto sa chcem opýtať veľmi jednoducho, bez toho, aby ste museli byť Ježiš Kristus, e, to dokážete veľmi ľahko splniť. Môžete sa dnes tu zaviazať, že sa pokúsiť o to, aby v rámci generálneho riaditeľa pre rozpočet bolo aj oddelenie prírodové aspekty rozpočtu a potom môžete zabezpečiť, aby tieto osoby prišli sem k nám do výboru, aby nás informovali o pracovnom pláne a aby boli s nami v kontakte. Ďakujeme pani Armo. Ďakujem. Ochrana finančných záujmov Európskej únie je potrebná a dôležitá pre náš výbor Vytvorili sme Európsku prokuratúru s týmto cieľom a tiež sme si zvolili pani Köveši, aby sa uspokojil váš apetít pod vedením pani Köveši. Oddelenie na boj proti korupcii už eh, zhábalo eh, imanie v hodnote 2 miliárd eh, s rozpočtom zhruba 40 milión eur ročne. Teda myslím si, že tieto investície do Európskej prokuratúry naozaj sa vracajú, majú pozitívny dopad na rozpočet EÚ, ale tie sumy, ktoré sa stanovili na úrovni komisie na roky 2020-2021 a v rámci VFR podceňujú potreby Európskej prokuratúry. Od novembra budú mať 2000 eh, prípadov eh, eh, spracovať denne, inak nezískajú dostatočný objem prostriedkov. 2000 prípadov do 10 dní budú musieť rozhodnúť o všetkých týchto prípadoch. Teda chcem sa opýtať, pán komisár, či by bolo možné pozrieť sa na konkrétne potreby tejto Európskej prokuratúry a tiež e, sa pokúste o to, aby mali dostatočné rozpočtové krytie, aby mohla táto prokuratúra naozaj fungovať. Ďakujem pekne. Pani Terer, ďakujem. Pani Keller, ďakujem aj ja. Ja sa chcem opýtať na jednu konkrétnu vec. Mechanizmus uhlíkovej adaptácii na hraniciach. Je to mechanizmus, ktorý umožňuje e, získať rozpočtové zdroje navyše a zároveň je to mechanizmus, e, ktorý je prínosný sám o sebe. Ide vlastne o to, že na hranici e, sa zaučtuje istý zlomok ceny, ktorý zodpovedá povinnosti znižovať emisie CO2, ktorý uplatňujeme tu v EÚ. V posledných rokoch e, dochádza k úniku uhlíka, presúva sa výroba do e, území mimo EÚ. A preto to chceme takto vrátiť e, vlastne do rozpočtu. Mohli by ste sa k tejto téme, ktorá je zložitá, vyjadriť? Viac menej v tom panuje konsenzus teoreticky, ale vlastne v praxi Zrejme si to bude vyžadovať dosť značné technické úsilie a tiež sa bude musieť rozšíriť um, objem rozpočtu, tak ako ste to podrobne vlastne vysvetlili. Ďakujeme, pán Stefanuto. Ďakujem, pán komisár. Podľa mňa Neexistujú menšie a väčšie politické oblasti. Ja chcem byť tým, ktorý sa bude zasazovať za tie menšie politické oblasti. A jedno z nich je nový mechanizmus e, civilnej ochrany. Ten sa práve začal rozrastať, aspoň na základe rozhodia komisie 380 miliónov. E, z toho sa to posunulo na 1,4 miliardy pre ďalší viacročný finančný rámec, čo je vynikajúce. E, chcel by som to naozaj oceniť, e, ale vidím, že niektoré členské štáty na to útočia. Aj keď tento rozpočet už bude schválený, tak to obstarávanie neprebieha. Vidíme, že v rokoch 2017-2019 sa peniaze, ktoré boli dôležité na prípravu, na nákup lietadiel, helikopter, na zásoby liekov, tie peniaze sa nevyužili, ostali nevyužité bol by som rád, keby v ďalšom eh, finančnom období sa to využilo efektívnejšie. Mm, nepotrebujeme totiž čakať, kým sa Austrália objaví tu u nás. V Austrálii je katastrofa eh, na území eh, vo veľkosti zhruba Rakúska 10 miliónov hektárov. To je presne plocha vašej krajiny. Dopočul som sa, že koronavírus, pričom sa nehromadia lieky ani v členských štátoch, ani na úrovni EÚ proti nemu, vyžiadal si už 444 ľudských životov. Teda chcem vás vyzvať, aby ste posilnili mechanizmu civilnej ochrany EÚ, aby ste sa držali čísel, ktoré sa navrhli a tiež, aby ste pomohli komisii implementovať, tak ako sa chystá urobiť aj parlament, implementovať svoj mandát, zaistiť obstarávanie materiálu v rámci prípravy lietadla, helikoptery a lieky. Ďakujem. Ďakujeme. Ešte predtým, ako dám slovo späť pánu komisárovi, rád by som doplnila ja niečo. Vlastne nedoplním, už to zaznelo v rámci otázok. Myslím, že je dôležité eh, dopracovať sa k odpovedi. Spomenuli ste investiu tým, že ten rozpočet sa bude vypočítavať na základe prostriedkov na členský štát, čo je dosť zvláštne. Tak mi to príde a zrejme aj ostatných kolegov to zarazilo, pretože ak si dobre spomínam, Invest EU je predsa viazené na trh. Ako to bude fungovať? Bude sa to presúvať, alebo ako ste to mysleli? Mohli by ste nám konkrétnejšie odpovedať? na túto aj na ostatné otázky. Nech sa páči. Ďakujem. Začnem možno tou poslednou otázkou, ak dovolíte. V pilieri číslo 1 viac menej sú veci už predalokované a v treťom pilieri e, panuje akási forma konkurencie, ale to som možno zabudol spomenúť. My sa chystáme konkrétne pomôcť regiónom, ktoré sú do veľkej miery ovplyvnené emisiami CO2. Chceme im pomôcť v tom, aby vytvorili potrebné projekty. Teda chceme sa zamerať na tie regióny, ktoré majú nárok na takúto formu finančnej podpory. Teda v regióne bude istá konkurencia, konkurencia tam musí byť, ale možno, aby sme sa neozidli v situácii ako v minulosti s Junckerovým fondom, aj keď nedošlo priamo k chybám, ale predsa len chceme sa tomu vyhnúť. Chceme vytvoriť štruktúry, ktoré pomôžu regiónom a spravovacím orgánom pripraviť a rozumné projekty, ktoré sa budú dať odfinancovať, aby sa predišlo opakovaniu situácií z minulosti. V pilieroch eh, číslo 2 a 3 teda bude istá forma konkurencie a tým pádom sa pomôže tým menej skúseným, aby možno trošku dohnali ostatných. A čo sa týka Fondu spravodlivej transformácie, na to sa pýtala pani Marquez. My to vnímame tak, že tých 7,5 e, sa pridá k tým novým peniazom, aby teda v tom bolo jasno. Áno, vždy hovoríme o našom návrhu. Jan, už vieš, že sme teraz e, uprostred rokovaní. Týmto sa dostávam k tvojej otázke. Som vďačný Šarlovi Mišelovi, že sa už tejto témy zhostil a naozaj cestuje e, po Únii, absolvuje rôzne stretnutie so šerpami, taktiež začiatkom februára má ďalšie stretnutie na pláne. V priebehu februára teda mm, možno dôjde ešte aj k mimoriadnemu samitu, kto vie. V každom prípade v rade e, je jasno v tom, že treba veci urýchliť. Už naposledy, ja si na to veľmi dobre spomínam, sa prijalo rozhodnutie 13. decembra um, a pritom sa začalo 1. januára. Teda nechceme strácať čas. V otázke princípu právneho štátu tomuto sa venujú vo všetkých našich rokovaniach. vlastne na nás tlačia čistí prispievateľia, viac menej. Niektoré krajiny sú rozhodne za mechanizmu správneho štátu, iné trochu menej. Niektoré sa viac chcú zamerať na koheziu. Musíme teda nájsť kompromis. Je tu tiež akési kliše. Tí, ktorí viac dostávajú peniazy z kohezie, z pravidla sú najrizikovejšie, čo sa týka právneho štátu. Preto je dôležité to rozhodnutie, ktoré prijala komisia v júni minulého roka, že od tohto roka sa bude hodnotiť situácia v oblasti právneho štátu vo všetkých členských štátoch na základe rovnakého princípu, aby sa pomenovali prípadné nedostatky. Myslím, že všetci Vieme, že sú nedostatky v rôznych oblastiach, možno eh, vo všetkých členských štátoch. Teda je rozhodne na mieste zaujať tento celounijný prístup. Tiež, aby sa predišlo tomu, že niektorí budú tvrdiť, že niektoré krajiny sú privilegované. Nie, nie. Rozhodne chceme k všetkým krajinám pristupovať rovnako. Ďalej otázky migračných nákladov, rozšírenie na jednotlivé okruhy. Toto je e, zjavne fenomén tohto aktuálneho obdobia. Poprvýkrát sme v takejto situácii. V ďalšom návrhu VFR sa objavuje nový okruh, v ktorom môžeme koncentrovať e, výdavky z rozpočtu pre migračné účely, aby bola väčšia transparentnosť, lepšia kontrola a tiež e, lepšia možnosť pre vás, pre parlament, e, pozorne to sledovať ďalej. Rodové aspekty rozpočtu. Mm, Riediteľ ma práve informuje, že sa toho ujmeme, chopíme sa toho, tak aby už neboli e, žiadne výhovorky. Predložíme konkrétny návrh a potom experti eh, z generálneho riaditeľstva budú k dispozícii samozrejme na stretnutie s vami. K celej otázke zaradenia klímy do hlavného prúdu. To je presne to, kde my všetci, aj rôzne líniové DG sa musia učiť. Musíme byť prísni, odhodlaní pri tom, aby sme určili, čo je relevantné pre klímu a čo nie aby sme mali interný presný obraz, pretože aj dnes takmer 20 rozpočtu sa vydáva na túto oblasť, ale chceme, aby 40 spolnospodárstva bolo e, relevantné pre klímu, 30 z kohezie. Musíme si veľmi presne povedať, čo sa môže započítať a čo nie a tu rigidnosť v našich vzťahoch s našimi členskými štátmi je niečo, čo je potrebné. A je to aj niečo, kde očakávame príspevok z dvora auditorov, aby nám pomohli identifikovať, e, či to robíme dobre a presne, keď rozhodujeme, čo je relevantné pre klímu a čo nie. Tieto Pani Keller, vy ste hovorili o, povedzme, uhlíkovej dani na hranici. Je to jeden z návrhov. Znie to nielen rozumne, ale aj odôvodnenie. Máme len e, tu, záruku, je to v našom záujme, aby to bolo kompatibilné s VTO Možno, že by alternatívnou cestou bolo ETS, to znamená alebo nejaké rozšírenie, čo by bolo viac v súlade s VTO, ale v konečnom dôsledku to má slúžiť tomu, čo chceme a čo si myslíme, že je potrebné. A to je rovnaké podmienky hospodárskej súťaži aby sme kompenzovali vysťahovanie z Európy do iných oblastí, kde im na CO2 až tak nezáleží. A má to, povedzme, skresľujúci dopad na ceny a hospodárskú súťaž. Pokiaľ ide úrad Európskeho prokurátora, ja viem, že pani kovaši už tam je a nechcem zatiaľ sa k tomu vyjadriť začína len tento rok a uvidíme, ako sa veci vyvinú. Ako viete, úrad verejného prokurátora nie je vo všetkých členských štátoch a uvidíme, ako sa veci vyvinú. Uvidíme, aké sú tu potreby aj. Ja chápem aj potreby nových riaditeľov, ale naozaj treba identifikovať potreby, aby sme zistili, čo je potrebné. A aj tu musíme debatovať o tom, čo je dielba práce medzi OLAFom a EU, úradom Európskeho prokurátora, to bude mať všetko dopad na e, budúci počet pracovníkov. Zatiaľ je predčasné presne povedať, čo potrebujeme a čo nepotrebujeme. Ale myslím si, že my nie sme proti tomu. Už veľa rokov sme tlačili na riadenie takéhoto úradu, ktorý musí byť primer, primerane personálne vybavený a o to sa postaráme. Napokon prevencia katastrof. Musím sa na to pozrieť Mm, neviem to hneď takto. Je tu takýto mechanizmus v Európe a predstava je taká, že členské štáty majú jednotlivé, jednotlivé zariadenia, výbavu v závislosti podľa ich e, skúseností. Ja viem, že v Holandsku majú veľa zariadení, ktoré riešia absorpciu vody ktoré môžu poskytnúť pri zaplavách v iných krajinách. My máme zase skúsenosti so zemetraseniami a lavínami a každá krajina by mala prispieť svojim vlastným špecifickým vybavením, ak budú niekde nejaké katastrofy, prírodné nešťastia. Ideálne riešenie by bolo, že je to na úrovni členských štátov. Nikdy sme nechceli mať niečo také celoeurópske v hmote. Chceli sme vychádzať z tých rôznych skúseností a potrieb členských štátov a túto pomoc by poskytovali členským štátom, susedným krajinám v prípade katastrof. Ďakujem. Ďakujem, pán komisár, za vaše odpovede, vyjadrenia. Tým končím dnešné rokovanie s pánom Hánom. Ďakujeme vám za to, že ste tu boli a dúfam, že vás čo najčastejšie tu budeme stretávať. Ďakujem veľmi pekne. Teraz budeme pokračovať o dve minúty s našim programom, najprv o EIB a potom preberieme veci, ktoré zostali z dopoludnia. We continue with our... Uh, Teraz budeme pokračovať s našim programom, ktorý e, pokračuje bodom 14, finančná činnosť Európskej investičnej banky, výročná správa za rok 2019. Teraz dám slovo pánovi Kormandovi, spravodajcovi, na krátke uvedenie návrhu správy. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pán predseda. Naozaj len veľmi stručne. Mňa totiž dnes zaujíma predovšetkým e, reakcia jednotlivých politických skupín, kolegov poslancov. Už sme absolvovali stretnutie teňových spravodajcov. Pre túto správu ja teraz sa, sa pokúsim priblížiť zhruba súhrn tejto správy. V prvej časti e, sa venujeme tematike klímy, potom je tam e, časť, ktorá sa týka e, vonkajších pôžičiek EÚ, ďalej transparentnosť a potom niečo, na čom založilo viacerým kolegom a síce otázka malých stredných podnikov a inovácií. ide tu v tejto správe o o to, či sa dodržiava plán, ktorý vytýčila mm, komisia, aby sa z investičnej banky stará akási klimatická banka. E, minulý týždeň prebehlo vypočutie investičnej banky, e, prezidenta investičnej banky. On sa vyjadril, že už e, sa viac menej proces začal, ale predsa len je treba značne dosť veci zmeniť, ak má teda transformácia prebehnúť a my sme sa vyslovili, že chceme byť napomocní v tomto procese transformácie, teda zmeny na klimatickú banku. E, veľmi ma teda zaujímajú teraz vaše vyjadrenia, aj kritické. E, myslím, že bude dôležité, aby sa všetci tiež aj prostredníctvom poznávacích návrhov vyjadrili, aby E, sa kolegovia tak povedať našli v konečnom výsledku správy. Ďakujeme pekne. Chce sa, chce sa vyjadriť niektorý z tieňových spravodajcov? Pán Fernández, nech sa páči. Merci, monsieur le président. Ďakujem. E, vyjadrím sa po portugalsky. Falo em nome de, E, som tieňovým spravodajcom. A teraz k aktivitám EIB. Ďakujem spravodajcovi v prvom rade za odvedenú prácu. Už sme povedali, že banka by sa mala troška preorganizovať a cieľ je Eh, aj eh, príspevok k roz, eh, vyváženému rozvoju vnútorného trhu. V bode 12 správy sa hovorí, že sa má znižovať objem fosilných palív. Túto žiadosť ale musíme si ešte prebrať a posúdiť, pretože tu hrozí nárast e, sprostredkovateľov EIB, ktorí majú takýto záber a mohlo by to mať dopad na financovanie malých a stredných podnikov. Ďalej chcem povedať, že otázka klímy sa nedá vyriešiť bez podpory priemyselných kruhov Európy Veľká zmena bude úspešná len vtedy, ak priemysel bude zapojený do tejto zmeny, do tejto transformácie. Potrebujeme inovatívne riešenia a utlmovanie fosílnych palív musí prebiehať postupne, najmä s ohľadom na ustanovenia platných zmluv, kontraktov Správodajca upozornil na potrebu venovať pozornosť MSP financovanie technickej podpory a ďalší VFR by mal mať dostatok finančných prostriedkov na takúto podporu financovania malých a stredných podnikov. Teda hovoríme skôr o väčšom objeme rizikového kapitálu. EÚ tu zaostáva, najmä ak to porovnáme so situáciou v USA a s ich objemom rizikového kapitálu. EPP podporuje prijaté iniciatívy a boli by sme radi, keby EIB zohrávala aktívnejšiu úlohu s, s ohľadom na bezpečnosť, ale aj životné prostredie. Radi by sme povedali, že EIB by mohla podniknúť aj z kroky na zlepšenie transparentnosti. To by sme privítali. Ja som hovoril aj v mene mojich kolegov a chcem sa v ich aj svojom mene poďakovať spravodajcovi za odvedenú prácu. Pán Luma. Ďakujem v prvom rade a ja sa chcem poďakovať pánovi Kormandovi, spravodajcovi za dobrú prácu a dobrý základ správy. Je tu mnoho dôležitých tém, ako je napríklad rozmiestnenie financovania EIB medzi MSP, posilnenie spravovania transparentnosti samotnej EIB. Zameriavame sa na klimatické otázky a to je správne. Je, je to rozhodnutie EÚ aj samotnej EIB. Pokiaľ ide o pôžičky 80% na klímu, súhlasím so spravodajcom, že by tu EIB mala uviezť viac e, podrobnosti o tom, ako chce dosiahnuť tento cieľ a ako budú politiky zosúladené s Parížskou dohodou. Súčasne nesmieme zabúdať aj na ďalšie dôležité veci, ako je napríklad kohezia a do budovania našho, prie, konkuren, našho priemyslu. Klíma nie je jediná, otáz, jediná oblasť pri transformácii na udržateľnú ekonomiku. Ide tu aj o problematiku rastúcej nerovnosti v Európe, čiže musíme zohľadňovať aj zdôrazňovať sociálny aspekt transformácie a to musí byť tiež vidno v aktivitách EIB, nielen v investíciách EÚ a v mechanizme spravodlivej transformácie, ale ide aj o podporu sociálnych projektov inovácií a kvalifikácie. Štyri body, ktoré by som chcel v tejto súvislosti uviesť. Poprvé, musíme si uvedomiť, že úloha EIB sa zvyšuje a bude ešte rásť a súčasne si, sa musíme pýtať na výsledky a zvýšenú zodpovednosť ktoré dosiahneme zvyšenou kontrolou, preverovaním. Potom potrebujeme dobrú koherentnosť a koordináciu medzi našimi projektami, aby sme zabranili prekrývaniu duplicite. A to má aj veľký dopad na EIB. Po druhé, potrebujeme sa zamerať aj na to, že financovanie EIB vo všetkých oblastiach je len dodatočné financovanie, ktoré poskytuje doplnkové peniaze a nemá vytláčať základných investorov. To znamená, že musíme lepšie posudzovať skutočné výsledky projektov EIB. Patrí sem, patria sem aj e, patria sem teda rôzne projekty. Po tretie, pokiaľ ide o tie externé prostriedky, pôžičky, tam sa treba ešte troška zamyslieť, ako Hojer už povedal minulý týždeň v tomto výbore, vývoj a klíma sú hlavné oblasti činnosti EIB. A napríklad väčší dôraz na e, koherentnosť politiky EIB s politikami EÚ aj tu je potreba e, lepšie analyzovať dopady. Po, ďalej zvýšenie správovania EIB s ohľadom na lepšiu transparentnosť, boj proti praniu špinavých peňazí a podobne. Teším sa na spoluprácu so spravodajcom, ako aj tieňovými spravodajcami a ja verím, že bude dobrá táto spolupráca. Ďakujem a ja sa chcem poďakovať spravodajcovi za veľmi dobrý návrh ktorý bude dobrým základom správy. Z môjho pohľadu niekoľko pripomienok. Je to aj reakcia skupiny. Jedna z vecí, ktorá by sa mala lepšie zdôrazniť, je koherentnosť politiky a prepojenie na environmentálnu dohodu EÚ, lebo EIB na jednej strane e, pretože EIB má politiku poskytovania požičiek a to musí byť tiež v súlade so s environmentálnou dohodou. Takže vítam výzvu k, k režimu vydávania zelených obligácií. Ďalej máme dohodu o taxonómii, čo je dobrá dohoda že čo, o tom, čo sú zelené investície. Po druhé, dopravná politika Myslím si, že bolo dobre, že sme počuli od Hegera, že prídu s návrhom pre politiku poskytovania požičiek do dopravy a to by pomohlo samotnému EIB, keby parlament tlačil na nich, aby prišli s politikou, ktorá by bola s týmto v súlade. Po tretie väzba na obehovú ekonomiku a uznesenie z posledného týždňa o zelenej dohode, kde vyzývame k obehovému hospodárstvu, ale kde aj upozorňujeme na to, aby išlo o netoxickú cirkuláciu. Potom je tu oblasť kapacity, kde je to niečo, čo musíme zdôrazniť. To neplatí len pre EIB, platí to aj pre komisiu a členské štáty pri vyrokúvaní VFR Potrebujeme mať dosť prostriedkov v EIB nielen, aby pomohla pri príprave projektov, ale aj pri ich realizácii. A napokon transparentnosť. Ja naozaj verím v Arhusky dohovor a Espovský dohovor, ktorí zabezpečujú nielen prístup k informáciám, ale aj účasť verejnosti v rozhodovaní a prístup k spravodlivosti. A preto si myslím, že napriek úseliu EIB doteraz je vždy priestor na zlepšenie a možno, že by bolo dobre, keby sme tam mali aj takúto formuláciu, ktorá by sa zamerala na túto oblasť. Pán Kus? Ďakujem veľmi pekne. Nechcem sa dnes vyjadriť tejto správe. Minulý týždeň som už aj pánovi Hojerovi položil niekoľko otázok a to, ma, to som vytriezvel. Tu sú určité hraničné hodnoty, ktoré sa politicky e, zdôvodňujú a nie vedecky. A ja si nemyslím, že je preto dôležité, má význam sa tu teraz zaoberať týmito otázkami Myslím si, že ten celý príbeh s tými 50% objemu EIB, keď sa sem dostanú, tak sa povie, že sa to bude financovať pre zelenú dohodu a tie východiska, ktoré sa používajú, tie faktory, tie kritéria sú potom svojvoľne zvolené, politicky zvolené. Tam mám veľké otázniky a pochybnosti. A oni musia zodpovedať za tieto peniaze a rovnako aj my. Ďakujem. Ďakujem. Ďalším rečníkom som ja. A chcem sa poďakovať pánovi Komandovi za odvedenú prácu na tejto správe, ktorá je dôležitá. a zmena klímy je jeden z hlavných cieľov pre Európu a novú komisiu a to znamená, že EIB tu musí zohrávať svoju ílohu v kontexte takéhoto dôležitého e, záväzku. Poprvé chcem ešte povedať, že je dôležité, rozhodujúce, než už EIB nazveme akokoľvek, je dôležité, aby si udržala svoj e, štatút trojitého A a aby zostala aj bankou pretože okrem klímy budú vždy aj iné prvky, iné oblasti v jej politikách a konaniach a opatreniach, napríklad malé a stredné podniky, o ktorých sa tu už hovorilo, a ďalšie. Moja druhá poznámka je, že vzhľadom na to, že EIB pracuje v trhovom prostredí, bolo by nerozumné, stanoviť ďalšie klimatické ciele a podrobné plány e, a tým zaťažiť EIB. To je nie, veľmi dobre zlučiteľné s tým, že EIB musí fungovať v trhovom prostredí. Po tretie, to je všeobecnejšie a v kontexte naliehavosti klimatických cieľov, je dôležité zdôrazniť, že nesmieme EIB zaťažiť rôznymi požiadavkami na hlásenia, kde by oni podávali tieto správy, aby by sme to kontrolovali na také agregovanejšej úrovni. A ďalším dôležitým bodom je, aby sme si sa oboznámili s novou E, úverovou politikou EIB v oblasti dopravy. Teraz prosím pán Papadimulis. Ďakujem veľmi pekne. Pán predsedajúci, a ja sa chcem pánu Kormandovi poďakovať a chcem povedať následovné. Návrh správy je veľmi dobrým základom dobrým základom pre rokovania, ako aj dobrý základ pre dosiahnutie konečného výsledku. Pred niekoľkými dňami parlament s veľkou väčšinou prijal e, dohodu od e, environmentálnu dohodu. Počuli sme už aj informácie o premene EIB na klimatickú banku a e, správa pána Kormanda to aj počiarkuje a uvádza aj záväzne ciele. Takže stručne. Vítame rozhodnutie EIB o zdvojnásobení investícií na 50 pre klímu. Potom máme určité pripomienky k niektorým bodom, ktoré by sa podľa nás mali zlepšiť alebo zdôrazniť a máme aj konkrétne návrhy na zmenu EIB podľa článku 309 musí sledovať cieľ hospoda, posporovať sociálnu, hospodárskú a regionálnu súdržnosť. Je to dôležité, lebo nerovnosť v EÚ existuje. Napríklad v roku 2008 to bolo tak, že financovanie EIB zhruba na úrovni 57% bolo nasmerované do šiestich štátov. To treba zmeniť. Po druhé, musíme prijať opatrenia na to, aby sme posilnili financovanie aj v oblasti e, stredných podnikov, malých a stredných podnikov. Treba zvýšiť technickú podporu a prístup MSP k finančným prostriedkom. Viacej musíme urobiť aj v oblasti zodpovednosti a transparentnosti. V minulosti sme mali totiž mnoho falošných zelených investícií, ktoré zlyhali, kde boli prijaté zlé rozhodnutia bez toho, aby sa to primerane skontrolovalo a niekto za to musel niesť zodpovednosť. Bolo by dobre, keby sme mali aj memorandum o spolupráci medzi EIB a Európskym parlamentom, čo by nám umožnilo práve posilniť túto zodpovednosť prídeme s veľmi konštruktívnymi návrhmi, lebo chceme posilniť Kormandovú správu, nie ju oslabiť. Ďakujem. Ďakujem. Teraz pán Gabriel, zástupca EIB medzi nami. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, ďakujem aj pánovi spravodajcovi, pánovi Kormandovi, ako aj tieňovým za to, že sa vyjadrili k tejto správe tomto návrhu správe. Som veľmi rád, že tu môžem sa k výboru prihovoriť na, ako pokračovanie konštruktívnej debaty s našim predsedom v Štrásburgu minulý týždeň. Myslím si, že tu zaznelo mnoho dôležitých pripomienok a chcel by som sa zamerať na dva z nich a to je naša klimatická orientácia a naša úloha ako externé finančné rameno. Ako viete, Ponúkli sme plnú podporu zelenej dohode a sme pripravení e, pomôcť pri jej zrealizovaní. Nové ciele EIB už boli oznámené, myslím, že sú vám všetkým jasné. Zvýšime podiel financí na 50 do roku 2025 práve v tejto oblasti a, zo, a do konca roku 2020 sa zosúladíme v plnej miere s Parížskou dohodou. Počul som tu aj niektoré obavy. Predsa len EIB si uvedomuje, že transformácia, ktorú potrebujeme na dosiahnutie Parížskej dohody, bude mať dopad na odvetvia komunity, niektoré viac, na iné menej. A preto máme ten mechanizmus spravodlivej transformácie a sme pripravení zvýšiť svoj finančný E, podiel, ako aj poradenský priestor týmto dotknutým skupinám, aby sme pomohli zabezpečiť, že nikto nie je vynechaný alebo zaostáva v tomto procese. Naše ambície a rozhodnutia s tým súvisiace vysielajú dôležitý signál do sveta a posilňujú hlavné posolstvo, že EÚ je globálnym lídrom v boji proti klimatickej zmene a tým sa dostávam k druhému bodu, a síce boj proti klimatickej zmene je naozaj globálna otázka. Preto sa musíme postarať o to, že EIB sa stane Európskou environmentálnou bankou a že budeme môcť pokračovať v našom transformujúcom dopade na tretie krajiny, lebo to je to, čo chceme dosiahnuť mimo hraníc EÚ. Ako viete, viac ako 50 rokov sme podporovali našu rozvojovú politiku, vonkajšiu politiku v mnohých krajinách a stalo nás to malo peňazí z EÚ rozpočtu. Používali sme rôzne nástroje, náš napríklad externý úverový mandát. My sme boli vonkajším ramenom e, investícií EÚ na celom svete, vo viac ako 120 krajinách mimo EÚ. A keď si pozrieme naše charakteristiky, sme jediná medzinárodná finančná inštitúcia, ktorá dokáže zabezpečiť strategickú autonómiu EÚ vo všetkých politikách, ktoré EÚ si žela sledovať. Sme jedineční v tom, že len EÚ členské štáty sú našimi akcionármi to je veľmi dôležité uznať a pripomenúť. Je dôležité, aby sme mali v EÚ takýto nástroj pod našou plnou kontrolou a sme jediná medzinárodná finančná inštitúcia, ktorá má štrukturovaný dialog s parlamentom, s týmto parlamentom. To je tiež dôležité. A chceme pokračovať v, globálne v našej pozícii v opatreniach v oblasti klímy, potrebujeme vykonávaciu E, možnosť a preto EIB musí zostať silný, silným. V e, odseku 23 návrhu správy by som vás žiadal o podporu pre prebiehajúci trialog v e, nástroje ICI. Je to dôležité, aby EIB tam mala ústrednú úlohu aj v architektúre po roku 2020 a aby sme mali investície pre aktivity PPP aj mimo únie špecifickejšie, keď sa ešte pozrieme na tento stav tohto legislatívneho procesu. Spoločné pochopenie o tejto téme už bolo dosiahnuté medzi Európskou komisiou a Európskou investičnou bankou. Vrátanie spôsobov, ako máme posilňovať e, európsku politickú, európsky politický súlad s aktivitami EIB pri financovaní činnosti za hranicami EÚ. Toto porozumenie bolo zohľadené aj v mandáte dohodnutom s radou a veríme, že parlament eh, potvrdí toto porozumenie počas trialógu. Týmto by som vám chcel poďakovať za príležitosť vystúpiť pred vami. Európska investičná banka sa teší na dobrú spoluprácu s výberom pre rozpočet a takisto aj s parlamentom ako takým. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Gabriel. Pán Komán, a chcete sa k tomuto ešte vyjadriť? Pani Armo, nech sa páči. Ďakujem, je to téma, ktorá je pre mňa veľmi dôležitá. Ja som sa tiež zúčastnila návštevy priestorov EIB, to ma teší. Ďakujem spravodajcovi a ja za jeho návrh stanoviska. E, to, čo navrhujú, aby sa spravodlivejšie rozdielovali zemepisné projekty, s tým súhlasím, 60 financovania sa predelilo iba šiestim krajinám. To sa dá zlepšiť. E, pri svojej návšteve investičnej banky začiatkom mesiaca v Luxemburgu Experti e, sa zhodli na tom, že sú problémy v plnení, e, presadovaní projektov v praxi. Myslím, že tieto ťažkosti v praxi e, zdalo by sa, ako by to bolo orientované na Rumunsko alebo na náš región, ale vôbec to tak nie je. Vysvetlili nám, že v Nemecku, dajme tomu, dokonca vo väčšine krajín mnoho projektov sa nezrealizuje a to preto, že dajme tomu chýba pracovná sila, aj vo Švedsku je to tak investičnej banke e, sú experti, ktorí e, sú súčasťou tohto plnenia, e, majú jasný mandát v prípravnej fáze. To sa spomína aj v návrhu stanoviska, ale je treba zajsť o niečo ďalej v tom, aby sa projekty sprevádzali systematickejšie, tak aby tieto projekty sa naozaj v praxi rozbehli. To hovorím v kontexte ekologického dohovoru. Viete, že Roosevelt keď spustil svoj New Deal, aj on vytvoril federálnu agentúru, ktorá mal na starosti koncepciu e, verejných prác. Ako táto agentúra fungovala? Mesta, regióny a federálne štáty vlastne predkladali projekty, potom agentúra ich skúmala a na federálnej úrovni e, sa potom tieto projekty sledovali, ako plynu, boli k dispozícii právnici, inžinieri, e, odborníci na mestskú politiku. Myslím teda, že sa musíme nechať inšpirovať týmto modelom. Musíme požiadať EIB, aby tiež poskytovala takúto expertízu, e, technologické poznatky, e, technologickejšie riešenia, e, ale musí to byť všetko ekologické, tak aby to bolo v súlade s ekologickým dohovorom. Ak nezakročíme totiž, tak sa veci nezmenia. Bude to všetko iba v rovine plánov nestačí len prevzať od Roosevelta ten názov e, New Deal, musíme si od neho požičať aj metodiku. Ďakujem. Hovorila som trochu dlhšie, ale naozaj mi na tom záleží. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Koman. Chcete sa k tomu ešte vyjadriť? Nech sa páči. Mm, ja to nejako neuzatváram. Chcem sa poďakovať e, kolegom, tenevým spravodajcom, aj pani Armu, a tiež e, zastupcom EIB za ich vyjadrenia. Myslím, že to tvorí dobrý základ pre naše diskusie. Pokúsim sa postupne vyjadriť e, to, čo sa týka bodu 12 a tiež obavy nášho drahého priateľa Fernandesa. Je tu téma, o ktorej si musíme pohovoriť a síce komu sa bude požičiavať a za akých podmienok. V bode 12 tam sa neuvádza, že všetci klienti musia okamžite dodržovať svoje záväzky vo všetkej svojej činnosti. Nie. Uvádza sa tam, že e, banka, keďže je e, verejná inštitúcia, im pomôže v e, procese tranzície. To znamená, že sa musia posnažiť, musia vynaložiť isté úsilie. Inak by oslovili bežnú súkromnú banku. My teda nechceme trestať malé stredné podniky alebo firmy o všeobecnosti. Oni si musia byť istí, že požičku získajú, ale bude to cieľom pomôcť im tejto tranzícii. Teda v bode 12 rozhodne nejde o nejakú sekeru, buď splníte kritéria, alebo nie. A v tom prípade dostanete úplne e, nulu. Chceme práve poskytnúť pomocnú ruku týmto subjektom, pomôcť im v procese transformácie. Tu ešte zareagujem ďalej na vyjadrenia kolegu zo skupiny socialistov. Ja súhlasím s tým, že mm, čo sa týka znenia Áno, má sa to nazvať klimatická banka, ale mne tiež záleží veľmi na tom, mm, aby to nebolo len nejaký mediálny trik, aby sme nezabudli na jej pôvodné poslanie a síce eh, naprávať nerovnosti a poskytovať aj sociálnu pomoc. A okrem toho sa nepodarí efektívny boj proti klimatickým zmenám, ak to nebude zahrňať aj aspekt spravodlivosti. Áno, investičná banka musí sa angažovať aj v otázkach sociálneho bývania, zdravotnej starostlivosti, školstva a tiež súhlasím, e, že sa musí lepšie a efektívnejšie presadiť správa poskytovania externých požičiek. Teda môžeme sa ešte baviť o tom, ako tieto časti správy posilniť ďalej. Čo sa týka e, požičiek úverov na dopravu, e, Verejná banka tiež má byť článkom, ktorý pomôže tejto transformácii. Investičná banka prispela e, k financovaniu v takých prípadoch e, dopravných riešení, ktoré by e, sa inak nepresadili. Pani Keller veľmi dobre pozná situáciu v okolí Štrasburgu s diálnicami. To je jeden z príkladov. Samozrejme, z zemepisných dôvodov to poznáte dobre, poznáte Štrasburg dobre pani Keller. V každom prípade investičná banka teda pomáha financovať infraštruktúrne projekty, ktoré sú v súlade e, s princípmi e, boja proti klimatickým zmenám. Ide teda o hromadnú dopravu. Predovšetkým, čo sa týka obehovej ekonomiky, to musí byť prepojené s kvalitou výrobkov. To povedal tiež kolega z Renew. A tiež, čo sa týka chemikálií, aj to je veľká téma. E, investičná banka musí prispievať k tomu, aby sa zmenil náš ekonomický model, aby sme sa posunuli od lineárneho e, ťažobného modelu k obehovému modelu, tak aby sa zohľadnili aj otázky chemikálií efektívnejšie. Viem, že e, náš kolega Teňový spravodajca sa Renew sa venoval v minulosti e, tejto tématike aj v kontexte naredenia REACH. Mm, v každom prípade, ak chceme, aby sa financovali zmeny, tak e, si to vyžaduje istý čas. E, skupina ID sa vyjadrila ku kritériám, ktoré sú údajne príliš politické. Možno je to tak, ale investičná banka, a to zvorazňujem, je politický nástroj. Nesmieme to vnímať pejoratívne a v každom prípade je pochopiteľné, že to bude zapadať do našej cestovnej mapy. Čo sa týka toho hodnotenia troch Ačok, pán predseda, to sa týka činnosti investičnej banky, e, celej škály jej e, angažovania sa, tiež e, aké sú náklady na tieto úvery, ktoré sa poskytujú. Osobne sa musím priznať, že je mi ľúto, že táto notácia naďalej pretrváva, že má o mnoho väčší význam než otázky záchrany planéty a podobne, ale takáto je realita. A my ju musíme brať na vedomie. Možno v budúcnosti by, dajme tomu, mohli vnímať investičnú banku ako politický nástroj a že by sme mohli, dajme tomu, trošku voľnejšie my v EU pristupovať k tomuto hodnoteniu, tak aby bolo k dispozícii financovanie a, a to v dostupnej e, podobe. Niekedy je tu tak trochu paradox v našich diskusiách a ja by som si v tom rád urobil jasno. Objavujú sa obavy, ako ste povedali aj vy, pán predseda. Na takýchto stretnutiach eh, sa často hovorí, že nesmieme zaťažovať eh, administratívu EIB prílišným množstvom správ, príliš eh, veľkým administratívnym objemom pracovníkov, tak aby sa tým neblokovali peniaze, ktoré sa môžu poskytnúť v forme úverov. To je pravdivý argument, ale zároveň iné hlasy hovoria, že tak, aby investičná banka mohla v plnej miere využiť svoju silu, vyžaduje si to práve tú technickú podporu a vyžaduje si to práve tento personál v rôznych oddeleniach EIB, ktorí budú nielen overovať a kontrolovať kam tieto peniaze idú, ale tiež budú dbať eh, o to, aby keď sa požičajú peniaze, tak eh, sa to bude znásobovať. Eh, sú tam odborníci, technici, inžinieri, ktorí to dokážu posúdiť. Dajme tomu, je dôležité investovať do tejto časti železníc alebo do tohto mosta, aby to prinieslo pridanú hodnotu. Investičná banka buď to budeme vnímať tak, že dôverujeme, nebudeme to overovať, alebo to vnímame ako politický nástroj, kde pracujú naozaj odborníci, ale nedá sa to eh, robiť zároveň. Inak si to bude navzájom protirečiť. Ďalej ešte nadvežím na slová kolegu zo skupiny SAD, teda respektíve zo skupiny GUE Papadimulis. A sociálne aspekty, áno, to je dôležité zachovať podľa mňa je dôležité, eh, aby banka neposkytovala peniaze tam, kde už sú, teda aby nepolievala tam, kde je už eh, mokro. Máme eh, predsa svoje politické priority, ale musíme sa zamerať na tie oblasti, kde je to možno trochu zložitejšie, ale je to investícia do budúcna. Nie je prípustné, aby v súčasnosti také vysoké percento peňazí z investičnej banky tieklo do tak málo e, krajín, e, aby sa to rezervovalo len na niekoľko e, krajín. Musí sa to posúdiť spravodlivejšie, musí sa rozšíriť tá škála. Ďakujem tiež za vyjadrenie panu Gabrielovi za EIB. Potom ešte jedna otázka, ktorej som ešte nemal priestor sa venovať. Máme tu dva mŕtvé uhlie, ak to môžem takto povedať, v tejto správe, ktorú sme sa ešte nevenovali. Jednak či napríklad teda akcionári investičnej banky sú to štáty, to ste povedali. Či napríklad by mal vzniknúť nový partner e, Európska únia ako celok, či by sa e, mal zväčšiť objem prostriedkov, ktoré má banka k dispozícii v absolútnych číslach. K tomu nemám ešte zatiaľ vyhradený názor. A ďalej druhá otázka, ako um, politika investícií nad rámec hraníc EÚ s ostatnými partnermi pričom tam sme akcionári, ale ide naozaj o krajiny mimo Európy, ako by sa to dalo skombinovať. Či sa to má kombinovať, či sa to má nejako spojiť v konečnom dôsledku, neviem, nemám e, to ani obsiahnuté vo svojej správe, ale ak je snaha sa týmto úvahám venovať, tak som za. Pani Armo, ja súhlasím s tým, čo hovoríte. Mnohí hovoria o New Deal, o novej dohode. Aj v minulosti sa o tom hovorilo, ale znamenalo to uh, uh, nové dane, obrovské investície, novinky spoločnosti. Ak teda dnes chceme hovoriť e, v tejto rovine, ak chceme počať túto retoriku New Dealu, tak musíme aplikovať aj metódy, samozrejme s tými obmedzeniami. Ale ak teda e, si požičame túto metaforu, New Deal musíme zase až do konca, so všetkým, čo to obnáša. E, Prepašte, že hovorím trošku dlhšie. Ďakujem vám všetkým. Chcem vás vyzvať, pozbudiť, aby ste predkladali pozmývacie návrhy Ehm, dúfam, že budeme mať priestor ešte o tom diskutovať. O to dúfam, že výsledný dokument e, bude čo najkonsuzálnejší. Ďakujem. Merci. Um... Ďakujem pekne. Dovolte mi iba uzavrieť tú diskusiu. Dovolte mi zároveň všetkým pripomenúť, že termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov je 28. januára o 3. hodine popoludní. A táto správa bude potom schvalovaná na marcovej, 2. Marcovej, na 2. marca Pardon. A poďme teraz na opačnú stranu sveta, do Pekinga, Pekingu, Číny. A nadviažeme na našu diskusiu, ktorá prebiehala dnes do poludnia ohľadom budov. Pani Keller, nech sa páči. Chcela by som sa poďakovať sekretariátu, najmä panu Pipercovi, aj vedúcemu sekretariátu za tento návrh listu ktorý obsahuje želania pani Holmajer, tá bývalej spravodajkynie a dnešnej teňovej spravodajkynie pani Holmajer. Tým pádom zdôrazňujeme, aké sú naše obavy a tým pádom dávame aj podmienky eh, nášho súhlasu eh, s týmto nájmom v Pekingu. Myslím, že toto riešenie by mohlo byť priateľné, ak kolegovia súhlasia, teda viac menej deň spravodajte sa už dohodli. A pán predseda, ďakujem za to, že ste nám prenechali priestor v priebehu dňa sa zamyslieť nad tým. you want to add something or uh, so... Pani Holmar, chcete niečo dodať? Nie. Budeme teda teraz hlasovať o Pekingu, o budove v Pekingu a tiež o liste, ktorý sa bude vnímať ako súčasť tohto rozhodnutia. Tam sa popíše, upresní, eh, aké sú naše výhrady a požiadavky. Myslím, že všetci dostali list už, ak sa nemýlim. Je to tak? Budeme teda hlasovať o návrhu a teda projektu v Pekingu. Budeme hlasovať elektronicky, áno. Ak sme pripravení, tak môžem otvoriť hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. A návrh e, je schválený 18 hlasmi proti 7. Takže ešte jeden hlas pridáme k kladným hlasom. Pochopil som to správne, pani Holmajera, že chcete hlasovať aj o liste? Dobre, tak ten list, tak ako bol rozdistribovaný počas ostatnej polhodiny, eh, s prílohami tých bodov, ktoré povedala pani Homer bude zaslaný. Zabezpečím, aby to bolo vykonané takým spôsobom, ako to bolo dohodnuté. Dobre, ďakujem. A gratulujem pani Keller. Neodchádzajte ešte, pretože tu máme ešte dve e, ostávajúce, dva ostávajúce body na programe rokovania. Sú to body číslo 10 a 11. Poprosím vás o pozornosť. Takže body 10 a 11. Bod 10 e, je protokol o vykonávaní e, dohody o rybolove medzi Senegalom a Európskou úniou. Pani Molnými tu nie, ani pani Guardia Zabal to za ňu preberie. Máte slovo, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Beriem si slovo v mene našej eh, nášho spravodajcu pána Paula de Castra, ktorý, ktoré má teraz eh, výbor pre polnospodárstvo, kde musí byť prítomný. Poprosím vás o ticho v sále, hovorí pán predseda. Takže som hovorila, že pán De Castro nemôže byť na predstavení e, svojho stanoviska. Nahradzam ho aspoň veľmi stručne, pretože už e, sme takmer vyčerpali program dňa a hovorili sme o dohovore o rybolove medzi Európskou úniou a Senegalom. Platí od roku 2014 v roku 2019, čo urobila Európska komisia, bola, že predstavila nový 5-ročný protokol. Tento protokol ponúka možnosti rybolovu pre naše lode a to je naozaj veľmi dôležitá téma, lebo sa opiera najmä na svedecké odporúčania a je to naozaj veľmi dobrá spolupráca medzi orgánmi Európskej únie a Senegalu, aby sme dokázali zabezpečiť čo najudržateľnejší rybolov. A to je práve jedna z tých, jeden z tých veľkých benefitov, ktoré by mal podpis takéhoto protokolu. Ďalej hovoríme aj o 1,6 milióna eur ročne na najbližších 5 rokov, z čoho 800 tisíc platíme za prístup k týmto zdrojom a 900 tisíc, aby sme podporili implementáciu tejto rybolovnej politiky a nám sa to zdá ako veľmi pozitívny protokol a práve preto spravodajca odporúča jeho schválenie. Máme niekoho z tieňových spravodajcov, ktorí by sa k tomuto chceli vyjadriť. Pani Laport, nech sa páči. Ďakujem k tejto dohode o rybolove. Trochu ma zaráža jedna vec. Dokazuje, dokázalo sa, že intenzívny rybolov európskych e, plavidiel poškodzuje e, miestny rybolov e, remeselnej povahy. pričom od toho závisí živobytie miestneho obyvateľstva. Myslím, že na to by sme mali tiež pamätať. Ďakujem. Thank you. Any other Ďakujem pekne. Máme nejaké ďalšie vyjadrenia k tomuto bodu? Tak v tom prípade chcem všetkým sem pripomenúť, že stanovisko bude schvalované 17. februára. Už e, je neskoro. Ďalším bodom je predlženie protokolu, ktorý vytyčuje rybolovné možnosti a finančné príspevky, ktoré sa poskytujú na základe e, rybolovného partnerstva a dohode o rybolovnom partnerstve medzi Európskou Ehm, Európskym spoločenstvom a Islamskou republikou Mauritánie, pán Guerrero. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda, vážení kolegovia, kolegyne. Toto je partnerstvo o rybolove medzi Európskou úniou a Mauritániou. Pôvodne to bolo dohodnuté v roku 2006 Celkovou myšlienkou je, že sa umožňuje prístup našim rybolovným eh, flotilám do vôd eh, Mauritánie za účelom rybolovu a takisto do ich prístavov. A to súvisí aj s prácou SICAF, teda eh, výborom pre rybolov v strednom a južnom Pacifiku a takisto je v tomto smere dôležité podporiť spoluprácu medzi Európskou úniou a Mauritániou, tak aby sme dokázali vytvoriť Ehm, budovania alebo podporili budovanie udržateľného rybolovného sektora v tejto krajine a snažíme sa takisto zabezpečiť aj potravinovú samos, sebestačnosť miestnych rybárov. A bol to teda protokol, ktorý bol podpísaný minulý rok. A tento protokol predlžuje dohodu, kým e, sa nevyrokuje nová dohoda. Takže Prebehlo to vo forme výmeny listov. Bolo to spustené 13. novembra 2019. Takže tie isté podmienky sa budú týkať, ešte budú uplatňovať obdobie, počas obdobia ďalšieho roka. Objem prostriedkov je 61 miliónov, pardon, 620 tisíc eur. A táto suma je rozdelená na dve časti. Ročná suma 57,2 milióna eur za prístup k rybným, e, rybolovným možnostiam a je tam podpora e, rozvoja rybolovného sektora v objeme 4,125 eur, 4,125 milióna eur ročne. Toto je v súlade s politikami o udržateľnom využívaní e, rybolovných možností a rybolovných zásob a zabezpečuje eh, dlhodobé uplatňovanie tohoto ehm, protokolu a pevne veríme, že táto dohoda sa dokáže uzavrieť v rámci daného časového obdobia a potom by tu mala byť ešte eh, lehota po ukončení platnosti a po podpise eh, zmluv, keď začne platiť nová zmluva. A hlavným výborom je výbor pre rybolov a navrhujeme, aby sme schválili túto výmenu listov, tak aby sme schválili predlženie tohoto protokolu, a aby sme schválili aj tento finančný príspevok, ktorý by pokryl túto dohodu o rybolovnom partnerstve medzi Európskou úniou a Mauritániou. V každom prípade je to na hlavnom výbore pre rybolov, ktorý má zabezpečiť, že to bude len dočasné a prechodné ustanovenie. A potrebujeme zabezpečiť to, aby sme naozaj autenticky podporovali miestnú potravinovú sebestačnosť a aby sme pracovali aj s susednými krajinami, aby sme sa uistili o tom, že bude dochádzať k udržateľnému riadeniu a správe rybolovu. Ďakujem pekne. Chce sa vyjadriť niektoré z tenevých spravodajcov k tomuto bodu. Pán Štefanuta. Uta, nech sa páči. Chcem len zručne povedať, že podporujeme závery je naozaj potrebné, aby sme pokračovali v tomto partnerstve. A to voľte mi upriamiť vašu pozornosť na článok, ktorý sa objavil v Guardiane pred 4 rokmi. Kde sa hovorilo, že týchto 4 e, milióny e, eur navyše, ktoré majú podporovať rybolovné komunity a riadenia správu rybolovných druhov neexistuje overenie toho, že tieto peniaze išli na správne miesto. Mauritánia bez urážky, nie som si úplne istý, aká silná je ich občianská spoločnosť a e, či to naozaj išlo do týchto rybolovných komunít a či tá udržateľnosť je skutočne podporovaná. Takže bol by som rád, keby sme v tomto súhlase, nie sme samozrejme výbor pre rybolov, to by som vylúčil z tejto debaty, ale v každom prípade by som zdôraznil, že tie peniaze sú našou zodpovednosťou a musíme sa uistiť, že sa dostanú tam, kam, e, kam sa majú dostať. V opačnom prípade e, to spôsobí len opäť e, negatívnu publicitu a budeme hovoriť o falošných peniazoch na udržateľnosť. Ďakujem pekne, máme nejaké iné vyjadrenia? Ak nie, tak dovolte mi pripomenúť všetkým. Aha. Pán Guerrero, nech sa páči. Dovolte mi len potvrdiť, čo povedal môj kolega. Samozrejme, musím byť veľmi znepokojený využitím týchto prostriedkov a monitorovaním využívania týchto finančných zdrojov, takže áno, mali by sme to predovšetkým na výbore pre rybolo presadiť. Môžeme to spraviť, ak chcete. Máme čas spraviť nejaké pozmenujúce návrhy k tomuto stanovisku ale myslím si, že by to naozaj mal byť výbor pre rybolov, ktorý by mal monitorovať túto dohodu. Takže tam by sme mali zdôrazniť, že nechceme premrhať tieto verejné zdroje. Súhlasím a podporujem aj stanovisko svojho kolegu. Pripomíname sekretariát, že toto nie je správa s pozmeňujúcimi návrhmi. Takže na výbore pre rybolov. Dobre. Takže stanovisko bude schválené 17. februára. Týmto ukončujeme našu dnešnú schôdzu s miernou variabilitou programu, ale je to vždy zaujímavé sledovať. Dovolte mi pripomenúť vám, že zajtra o 9.30 máme veľmi zaujímavé vypočutie, ktoré bude o vlastných zdrojoch a o, fiskálne, o harmonizácii fiskálnych politík. Pevne verím, že tu všetci budete. Ja sa musím z prvej hodiny ospravedlniť, ale potom sa sem vrátim hneď, ako budem môcť. Pekný večer všetkým.